Colleghi, ehm, possiamo cominciare. Kolegovia, eh, začníme, lebo máme naozaj intenzívny program dnes popoludní a bude veľmi zaujímavý. Pravdepodobne eh, začneme teraz eh, s bodom výmena názorov s Egemenom Bagisom, tureckým ministrom pre záležitosti EÚ a hlavným vyjednávačom. E, takisto máme e, tu aj nového veľvyslanca pred e, nedávno vymenovaným, pán Selim Keneralp. Vítam vás. A samozrejme, vítam aj pána ministra. Som rád, že ste mohli akceptovať naše pozvanie Téma Turecko je veľmi e, aktuálnou v Európskom parlamente, lebo teraz diskutujeme o správe o pokroku vašej krajiny, Turecka, e, v reformnom procese. E, zodpovedná za e, príslušnú správu je kolegyňa poslankyňa Omen Rajten, ktorú týmto zdravím. Pán minister, ako viete, v uznesení e, kde teda e, pán predseda Albertini bol hovorcom sa Turecko spomína s ostatnými kandidátskymi krajinami. Eh, má teda významné miesto, je, mm, pre, vzbudzuje záujem pre nás a to posolstvo, ktoré tu je, je eh, posolstvo povzbudenia, pokiaľ ide o tie pozitívne výsledky a aj e, e, stimulovania smerom k ďalším dôležitým krokom v oblasti napríklad ochrany menšín, náboženských menšín, e, reformy súdnictva, slobody názorov a podobne. Pán minister, predtým, než vám odovzdám slovo, chcel by som medzi nami privítať kolegu Enka Jana Ormela, predsedu výboru eh, pre zahraničné veci holandského parlamentu a takisto aj eh, zástupcu NATO tu v Bruseli a títo pani prejavili záujem sledovať našu diskusiu, ale nevidím ho tu. V každom prípade eh, ho teda privítam, keď príde do auly. Pán minister, máte málo času určite, preto vám okamžite už odovzdám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia výboru pre zahraničné veci, dámy a páni, je pre mňa veľkou radosťou a pre nášho nového veľvyslanca pri Európskej únii byť tu dnes pred vami hlavne po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy a po e, nedávnom menovaní druhej Barosovej komisie, aby sme hovorili o veľmi vzrušujúcej téme tureckej integrácie do Európskej únie. Ďakujem pánovi Albertinimu, pánovi predsedovi za pozvanku a podpredsedovi Proverovi za to, že e, nás tu dnes prijali a podľa mňa toto je veľmi dobre načasované stretnutie, kde sa s vami podelíme o naše pocity. Cením si túto inštitúciu, pretože Európsky parlament e, a váš výbor zohráva kľúčovú úlohu v tvarovaní budúcej Európskej únie. E, keďže Európsky parlament je jedinou inštitúciou, ktorá je priamo volená e, obyvateľmi Európy, a keďže tento výbor má veľmi kľúčovú úlohu v tvarovaní zahraničnej politike únie. Myslím, že máme veľa čo, toho, čo môžeme prediskutovať a veľa myšlienok, ktoré si môžeme vymeniť. Je tu teda potreba pochopenia, lepšej komunikácie medzi Európanmi a obyvateľmi Turecka a medzi parlamentné vzťahy, dialog medzi nami a vami bude zohrávať kľúčovú úlohu v, mm, mm, v porozumení e, našich národov. Počas posledných rokov medzi zhromaždením, Národným zhromaždením Turecka a Európskym parlamentom sa zintenzívnilo a toto vytvorilo platformu pre lepšie pochopenie lepšie pochopenie Turecka, tureckého vstupu a prebiehajúcich reforiem v Turecku. Turecko je tiež veľmi častou témou v tejto inštitúcii, ako povedal pán podpredseda. Preto je veľmi dôležité, aby sme komunikovali o našich stanoviskách, aby naša komunikácia bola jasná a priama. Chcem poďakovať svojej dobrej priateľke Ria Omen Reuten, spravodajkyni k Turecku, ktorá pracovala na tejto zaujímavej téme Turecko a Európska únia za posledných e, niekoľko rokov a prispela k prehlbovaniu tohto porozumenia. Vážení poslanci, na začiatku Lisabonského obdobia sa mi zdá, že priority alebo výzvy Európy sú také, že Európa musí byť globálny hráč, globálny partner Potrebujeme nové energetické zdroje, potrebujeme bezpečnú energiu. Klimatické zmeny sú témou, ktorú pokladáme všetci za dôležitú. Hospodárska kríza, potreba nových trhov, nezamestnanosť, riešenie nelegálnej migrácie a potreba integrácie legálnych migrantov v Európe je tiež dôležitá téma boj proti terorizmu, snahy zabrániť pašovaniu drog a narkotík do Európy, podpora demokracie a dobrého riadenia, rozvoj medzikulturálneho dialogu a medzikulturálnych výmen. Toto sú témy, ktorými sa všetci zaoberáme. To sú naše spoločné výzvy a keď sa nad nimi zamýšľame, tak Turecko je ako vychádzajúca hviezda, pretože my sme časťou riešenia, nie je časťou problému. Turecko zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ešte pred našim členstvom Turecko je pripravené prispieť do všetkých týchto oblastí a nad ich rámec. Lisabonská zmluva robí z Európskej únie globálneho hráča a Turecko je jedinou krajinou, ktorá je simultáne členov Rady Európy, NATO, OECD, G20, organizácie Islamskej konferencie, OSCP a mnohých ďalších organizácií. Viete alebo nie, Turecko je pozorovateľom eh, v USA. Turecko je teda veľmi aktívnym hráčom sme veľmi hrdí na naše nedávne úspechy ako mediátora v mierových procesom. Štyri kola rozhovorov medzi Sýriou a Izraelom sme absolvovali, sprostredkovali sme medzi Afganistanom a Pakistanom. Rozhovory a Turecko bolo jedinou krajinou, ktoré dokázalo lídrov týchto krajín e, priviesť za jeden stôl. V Afganistane po tretíkrát sme e, veľmi vojenským silám rokujeme medzi e, Libanonom a Izraelom, Ruskom a Gruzínskom. E, Sýriou a Irakom, Bosnou a Srbskom. Toto všetko robíme simultáne, dokonca sa snažíme vytvoriť lepšie porozumenie medzi USA a Iránom a zvyškom západného sveta. Myslím, že tento dialog je kľúčový a našim cieľom je to isté. Možno, že máme iný štýl alebo odlišný štýl, pretože sú tu tradície v komunikácii, ktoré v našej časti sveta E, vytvárajú pre nás odlišné koncepty, ale môžete si byť istí, že Turecko bude pokračovať e, v týchto mierových iniciatívach v regióne. Máme príslovie v Turecku. Ak horí dom tvojho suseda a nepomôžete mu, tak tento oheň sa rozšíri aj na váš dom. Snažíme sa zabrániť požiarom v našom regióne. Turecko a turecký vplyv E, na tieto oblasti nie je vedený nejakou ideológiou, ale vzájomnými záujmami a potrebou väčšieho mieru. Európska únia je najväčší mierový proces v histórii ľudstva, najväčší mierový projekt a prečo bola vlastne vytvorená, prečo bola taká úspešná, tak dôvodom je to, že bránila akýmkoľvek vojenským konfliktom a Turecko verí v rovnaký koncept. Turecko si myslí, že môžeme byť dobrým hráčom, dobrým tímovým hráčom spolu s vami a budovať mier a brániť e, vojnám v budúcnosti. Som si istý, že tí z vás, ktorí sledujú vývoj diskusie o Turecku, týka sa to tiež Cypru, som veľmi hrdým členom strany, ktorá je pri moci od roku 2002. Jedna z prvých vecí, ktorú sme urobili, keď sme sa dostali k moci v Turecku, bolo to, že sme prijali novú stratégiu, pokiaľ ide o cyperskú otázku. Podporili sme snahy generálneho tajomníka pripraviť e, na nový plán. Podporili sme začatie štvrtého kola rokovaní medzi jednotlivými stranami, ktoré viedlo k príprave Anonoho plánu. Dokonca sme tureckých cyperčanov mm, nabadali, aby boli za tento plán. A potom, čo neúspel tento plán, pretože grécky Cyprioti ho zamietli, ešte stále e, nabádame severnú časť ostrova, aby pokračovali v rokovaniach a prezident Talák a Christofias sa stretli viac ako 15 krát. E, Turecko podporuje tento proces a boli by sme radi, keby tu bolo komplexné riešenie na ostrove a to čo najskôr. Ale toto musí vychádzať z férového prístupu, e, spoločná výzva oboch e, lídrov s generálnym tajomníkom OSN sa musí snažiť o riešenie, o celoplošné riešenie, je niečo, čo Turecko bude rešpektovať a podporuje to. Chceli by sme, aby prezident Allah a, a jeho rezortný kolega dosiahli riešenie, ktoré presvedčí spoločnosť a Turecko. Voľbu Cypriotov e, podporí. Toto je dôležité časové obdobie, kedy tieto rozhovory prebiehajú a ja osobne som optimista. Verím, že títo dvaja odvážni vodcovia s podporou ďalších vodcov v Atenách a v Ankare, premiér Papandreou a Erdogan, dosiahnu prelom v týchto ťažkých časoch. Samozrejme, očakávame od všetkých našich priateľov a spojencov, že sa k nám pridajú v podpore prezidenta Talata a Charistofialosa a mm, podľa mňa potrebujú túto podporu a my všetci musíme hľadať riešenie na Cypre a to čo najskôr. Pokiaľ ide o európsku bezpečnosť, a obranu. Turecko je hlavným prispievateľom k misiám OBSE a operáciám v Balkáne, v Afri- na Balkáne, v Afrike a inde. Pri tejto príležitosti by som sa chcel dotknúť vzťahov NATO a Európskej únie, ktoré sú často kritizované a um, diskutované aj v kontexte uh, vášho vzťahu k Turecku. Turecké stanovisko je veľmi jasné a konštruktívne, pokiaľ ide o SDP bolo by neferové vykreslovať Turecko v inom svetle, vzhľadom na záväzky Turecka a významné príspevky k zachovaniu regionálnej a medzinárodnej stability. Chcem zdôrazniť, že existujúci spôsob spolupráce medzi NATO a EÚ boli založené na určitej rovnováhe, kde sa predpokladá rozvoj vzájomnej kultúry transparentnosti a spolupráce, podpora NATO v rozvoju SDP a značná zaangažovanosť E, nečlenov Európskej únie zdôrazňuje potrebu týchto činností. Ďalej je tu potreba pripraviť základ pre strategickú spoluprácu. Nikdy sme sa nechceli obmedziť na činnosti Berlin Plus a, a tieto činnosti prebiehajú aj dnes. Je tu jasná nerovnováha v transparentnosti a otvorenosti, ktorú uh, poznamenávajú vzťahy EÚ a NATO a Interpretácia, pokiaľ ide o vzťahy EÚ a NATO, je tiež obmedzená. Takisto je to obmedzená filozofia na strane Európskej únie, ktorá e, prevažuje. Turecko je spojenie z NATO, ktorý chce a môže podporovať SDP misie. Napriek všetkým nedostatkom Turecko je najväčší neeurópsky prispievateľ do misie SDP a to jasne ukazuje silnú zaangažovanosť a, a podporu kandidátskej krajiny ESDP, e hlavne pokiaľ ide o spoluprácu Európskej únie a NATO. Takže e, tvrdenie, že my blokujeme tieto vzťahy, to vôbec e, nekorešponduje so situáciou a s faktami. Očakávame, že spôsob spolupráce medzi NATO a EÚ sa bude rešpektovať. Samozrejme, Turecko je veľmi dôležitou e, krajinou. E, je tu ťažká geografická situácia, ktorá zo sebou prináša ďalšiu dodatočnú zodpovednosť a tu Turecko zohráva závažnú úlohu v medzikulturálnom dialógu. Sme najvýchodnejšou časťou e, západu a najzápadnejšou časťou východu a je to sekulárna demokracia s predominantnou e, moslimskou populáciou. Samozrejme, Turecko zohráva úlohu, je to zdroj inšpirácie pre mnohé národy v tomto regióne. Naše univerzálne hodnoty sa snažíme šíriť ďalej a sme nosičom polarizácie. 1,5 miliardy moslimov vo svete monitoruje vývoj situácie v prístupe Turecka do Európskej únie a v čase, keď sme dostali dátum e, začatia našich diskusí o vstupe, bolo to 17.12.2004, tak tu bolo veľmi veľa pozorovateľov, e, tu v Bruseli. Predominantne to bolo z moslimských krajín a tento proces je teda e, veľmi úzko sledovaný. Turecko chápe, že mu zohráva dôležitú úlohu, úlohu, ktorá sprostredkuje lepší dialog a kultúrnu výmenu. Počas moslimov, ktoré, ktorí žijú v európskych krajinách dosahuje 25 miliónov a Turecko chápe, že posolstvo, ktoré vysielame našim moslimským občanom, teda vy, vašim moslim, moslimom, ľudia, ktorí sa tu narodili v rozličných krajinách EÚ, ktorí sú vašimi voličmi, spotrebiteľmi, daňovými poplatníkmi, oni tiež potrebujú to správne posolstvo. Snaha o vybudovanie, znovu vybudovanie Berlínskeho múru na, na uliciach Európy a rozdelenie alebo začatie rozdeľovania medzi e, krajinami EÚ nepomôže nikomu. Turecká ekonomika je taktiež veľmi dôležitým faktorom. Dnes je Turecko šiestou najväčšou ekonomikou, 15. najväčšou, šiestou najväčšou v Európe, 15. najväčšou vo svete. E, my formujeme globálne hospodárstvo. Náš priemerný vek e, obyvateľov je 28 rokov. 65 obyvateľstva je pod týmto vekom 35 rokov a teda toto je závažný príspevok k tomu, ktorý Turecko môže, ktorým Turecko môže prispieť e, v Európe. Pokiaľ ide o energetiku, Turecko je prirodzené centrum, pretože 70 energetických zdrojov, ktoré Európa potrebuje, je buď na sever, na juh alebo e, na východ od Turecka. A Turecko je krajinou, kde sa podpísala dohoda o Nabuku. Turecko chce byť súčasťou energetických riešení a pomôcť Európe zbaviť sa jedného z najväčších problémov, ktorý Európa má, a to je energetická bezpečnosť. Tiež podporujeme ďalšie projekty, ako napríklad vytvorenie medziprepojenia medzi Tureckom, Gréckom a Talianskom, aby e, sa mm, budovali plynovody, ale takisto ropa z Čierneho mora, Stredomoria a do zvyšku sveta. A preto Turecko bude aj naďalej zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Z pohľadu nastávajúcich víziev, ktoré Európy čakajú, a to je boj proti nelegálnej migrácii. Som veľmi rád, že vám môžem povedať, že nedávno sme spolu s komisiou oznámili, že začneme rokovania o readmisných dohodách pokiaľ tieto dohody budú založené na zdieľaní bremena, toto je náš spoločný problém a musíme nájsť riešenie na tieto problémy spoločne. Samozrejme, potrebujeme podporu komisie a členských krajín, pretože keď Európska únia robí dohody s tretimi krajinami, tak my chceme byť toho súčasňou a chceme mať rovnaké krajiny, rovnaké dohody ako je Afganistán, Gruzinsko a podobne ale teraz aspoň máme lepšie chápanie tohto problému. No a za posledných 15 rokov sme zadržali asi 80 tisíc ľudí na tureckej pôde, ktoré pochádzali z e, východných krajín. Minulý rok e, sme zadržali 65 tisíc ľudí a uvedomili sme si, že posilnená spolupráca medzi Európskou úniou a Tureckom znamená, že toto číslo by sa mohlo zdvojnásobiť až strojnásobiť, čiže pokračovanie rokovaní Začali sme s komisárom eh, Barotom. Včera som bol v Štokholme, eh, stretol som sa so Ceciliou Mostrom a dúfame, že tento spoločný problém nemôže byť ponechaný len na Grécko a Turecko, ale aj ostatné členské krajiny by mali pomôcť nám všetkým eh, v tom, aby sme zabránili nelegálnej migrácii, aby sme zabezpečili to, že ľudia, ktorí prišli do Turecka a chcú sa dostať do Európy, aby sa dostali naspäť domov dôsledným spôsobom. Budeme pokračovať. Budeme vašim spojencom v boji proti medzinárodnému terorizmu, čo je téma, ktorú všetci dobre poznáme. Sme boli sme obeťou e, terorizmu PKK, stratili sme asi viac ako 30 tisíc životov. Pokiaľ ide o nás, PKK je niečo, čo je pre vás, niečo podobné ako pre vás Al-Qaida a uvedomujeme si, že aby sme sa zbavili tohto problému, potrebujeme vytvoriť e, spoločnú platformu boja proti terorizmu. Boj proti terorizmu so sebou prináša aj kulturálne práva, kultúrne práva rozličných etník a preto som veľmi hrdý, že som členou vlády v Turecku, ktorá začala s touto demokratickou iniciatívou. Uvedomujeme si, že niektoré skupiny v Turecku majú ťažkosti so svojimi demokratickými právami a nie je to len jedna skupina. Mnohé rozličné skupiny v Turecku, nielen Kurdi, Arméni alebo grécky ortodoxní veriaci, nielen ľudia zo Sýrie, nielen ženy alebo mm, robotníci. Mnohé, mnohé skupiny majú e, problémy v tejto oblasti. Nie som hrdý na to, že v mojej krajine e, premiéry boli e, popravení pred 50 rokmi, že knihy Kafku a Dostojevského sa pálili, e, ale nezabúdajme, že náš premiér bol uväznený preto, lebo recitoval pred desiatimi rokmi báseň, keď bol starostom Istanbulu. Preto máme nulovú tolerantnosť voči mučeniu, e, zneužívaniu a preto chceme nárast demokratických práv a privilegií každého občana bez akejkoľvek diskriminácie na základe etnika, ideológie, náboženstva a podobne. Veríme, že všetci občania Turecka musia žiť vo vyššej demokracii, musia mať väčšie demokratické práva a náš prísľub k nášmu národu je zvýšiť tieto privilegie, ale preto, aby sme boli úspešní, tejto iniciatíve. Potrebujeme vašu podporu v našom boji proti terorizmu. Tak, aby sme dokázali dosiahnuť konsenzus v našej vlastnej krajine a zvýšiť tieto demokratické práva. Samozrejme, že Turecko bude pokračovať Budeme aj naďalej vašim kľúčovým partnerom v boji proti organizovanému zločinu, e, pašovaniu drog a narkotík a aj ľudí. A pokiaľ ide o naše odhodlanie pokračovať e, v prístupových rokovaniach, tento rok sme začali e, veľmi odhodlane, začali sme tým, že sme vydali národný program 1. januára, ktorý počerkuje to, čo chceme urobiť na nasledujúcich, v nasledujúcich 4 rokoch. Čiže tento dokument má 400 strán, má anglickú verziu, ktorá je zverejnená na internete a 8. januára poprvýkrát za 50 rokov Turecko odkedy Turecko sa prvýkrát začalo hlásiť e, do Európy, sme vytvorili ministerstvo, ktoré E, sa zaoberá iba európskymi otázkami. 16. januára premiér prišiel e, do Bruselu po štvororočnej pauze, stretol sa s pánom Barosom. V marci prezident Tureckej republiky poprvýkrát v histórii e, sa stretol s Barosom a pred desiatimi rokmi sa Kurdi bali priznať eh, ku svojmu etniku. Teraz majú svoju vlastnú televíziu. Od januára sme schválili kiotský protokol, eh, založili sme v, v tureckom parlamente výbor pre rodovú rovnosť. Máme 400 miliónov eur, ktorý má zvýšiť životnú úroveň Kurdov. Zmenili sme zákon a zvýšili sme schopnosť koordinačných orgánov v rokovaniach Z OSN, zmenili sme e, colný e, zákon, internet, trestný zákon. E, pripravili sme veľmi komplexnú justičnú reformu, ktorá si získala ocenenie komisie. On the fight against corruption v boji proti e, korupcii. Takisto sme e, zmenili a prijali nové zákony v oblasti ochrany životného prostredia, takže príslušnú kapitolu budeme môcť ešte počas švedského predsedníctva teraz v decembri otvoriť e, v oblasti daňovej sme takisto pokročili, takže sme mohli otvoriť príslušnú kapitolu počas posledných hodín českého predsedníctva. 1. maj sme e, vyhlasili za e, Medzinárodný deň e, práce. Takisto sme sa zaoberali vlastne človekom, ktorý pred 40 rokmi bol vykazaný z Turecka, pozbavený tureckého občianstva, pretože bol komunistom. Takže riešime všetky naše politické problémy, robíme politické reformy, sme na správnej ceste, veci sa v Turecku zmenili, stali sme sa demokratickejšími, transparentnejšími a sme hrdí na to, že máme také isté štandardy ako vaše krajiny. A e, Myslím si, že e, vlastne vyhrajú obe strany v tejto situácii. Budeme implementovať tieto reformy, e, čím zabezpečíme viac demokracie, prosperity, transparentnosti, modernosti v našej krajine. A takisto vy budete mať spolahlivejšieho a silnejšieho spojenca vo e, veľmi e, dôležito, e, dôležitej geografii. Musíme splniť ešte ďalšie kroky ako súčasť teda demokratickej iniciatívy. Chceme vytvoriť kurdské fakulty na univerzitách, chceme vytvoriť komisiu pre boj proti diskriminácii Chceme eh, eh, pripraviť eh, špeciálny úrad pre ľudské práva, mechanizmu, ktorý by zabraňoval beztrestnosti. Chceme chrániť pôvodné mená obcí a miest, ak to bude potrebné chrániť teda záujmy menšín aj počas politických kampaní. Chceme podporovať pluralizmus, a príslušné zmeny v ústave sú tiež potrebné. Myslíme si, že teda toto, s touto aktuálnou ústavou by sme mohli mať ťažkosti stať sa členom EÚ a dúfajme, že nastolíme dostatočný konsenzus e, v našom parlamente s našou opozíciou, aby e, sme sa mohli stať e, transparentnejší, aby naša ústava bola transparentnejšia a demokratickejšia. A čo je dôležité, máme plnú podporu nášho ľudu pri týchto všetkých reformách, pretože e, Turci podporujú tento proces demokratizácie v našej krajine a hospodársky rast našej krajiny. Podľa OECD e, do roku 2017 bude Turecko tretím e, najrychlejšie rastúcim hospodárstvom po Indii a Číne a e, za posledných 7 rokov sa strojnásobilo naše HDP. V roku 2002 predstavovalo 3000 dolárov, teraz je to takmer 11 tisíc dolárov. A takisto aj budujeme e, cesty 9000 e, nových kilometrov za posledných 7 rokov. Mnoho škôl, ktoré momentálne sú v Turecku, sú produktom posledných 7 rokov. Zlepšil sa štandard e, nemocníc v posledných 7 rokoch, takže e, z Turecka sa stáva lepšia e, krajina pre nás, preto aby v nej vyrastali naše deti a aj pre vás, aby ste tam vaše deti zasielali na dovolenku. A pre nás sú veľmi dôležité um, tieto rokovania o vstupe. Uh, som si istý, že pre mňa máte dôležité otázky, že je to pre vás dôležité a ja som na ne zvedavý. Ja by som sa rád od vás toho čo najviac dozvedel uh, a tieto posolstva si potom odniesol so sebou domov. Caro ministro, Vážený pán e, minister, naozaj s veľkým záujmom e, som e, načúval vášmu príspevku, ktorý bol naozaj veľmi jasný. A myslím si, že kolegovia určite budú mať veľa otázok pre vás a tak by som chcel okamžite stanoviť konkrétne pravidlá. Diskusiu otvorí pani spravodajkynia Ria Omen Reuten a je 18 žiadostí o slovo. Pán minister musí od nás odísť o pol piatej, možno mu ukradneme nejakú tú minutku, ale teda o pol piatej musí od nás odísť a preto každého vyzývam k stručnosti, tak aby sa mohol vyjadriť naozaj každý, ktorý žiadal o slovo. Rečnícky čas bude pre každého obmedzený na dve minúty. Začnem už teraz hneď s pani spravodajkyňou Bumenrojte. Nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predseda. Chcela som povedať, eh, že skutočne mám veľké pochopenie pre otvorený a eh, inteligentný spôsob, ako nám, akým nám pán minister ozrejmil ich situáciu. Nemusím to ďalej, myslím, rozvádzať. Už dnes ráno som o tom hovorila. Určite aj pán kolega Brok ma doplnia, bude hovoriť o spolupráci medzi EU a na to aj komisia sa na túto tému už vyjadrila. Takže ja by som sa venovala trom iným témam. A síce Turecku a jeho vzťahu k susedným krajinám. Začnem Arménskom. Už od samého začiatku som tvrdila, že najdôležitejšie je spracovať minulosť medzi Tureckom a Arménskom, ale Otvoriť hranice, to je veľmi dôležité a preto mám otázku, čo vy ako zástupca najväčšej politickej strany vo vašej vláde podniknete v tomto smere, aby boli vašim parlamentom podpísané príslušné protokoly a potom aj uvedené do života. Moja druhá otázka sa týka vzťahov k inej susednej krajine Turecka a k Cypru. Včera eh, sa uskutočnila návšteva. Vy ste hovorili o týchto e, rokovaniach, na ktorých sa chcete dohodnúť a prezentujete sa e, veľmi pozitívne. Často je síce možné sa prezentovať pozitívne, ale e, v praxi toho veľa v tomto smere nevidieť. Odkazujem na moju správu v tomto smere. Oba spoločenstva musia vidieť jeden na druhom, že to myslia vážne. A tento apel som mm, na vás smerovala už minulý rok. Poprosím vás skutočne o konkrétne kroky a opatrenia, ktoré posilnia dôveru. A teraz eh, ku kodanským kritériám, ktoré sa tiež spomínajú v mojej správe. Obdivujem, ako sa snažíte vašu krajinu eh, sceliť. Mm, obdivujem vašu politiku zaobchádzania s Kurdami Eh, eh, geloofsgemeenschappen. Nemoslimské spoločenstvo však tiež určite má záujem o isté opatrenia. Boli eh, tam zaznamenané aj pozitívne kroky, ale potrebujeme, aby boli zrealizované v praxi. A toto celé musí e, vychádzať z parlamentu. A potom ešte jedna otázka týkajúca sa e, diskriminácie e, žien. Viem, pani Gül, pani Erdogan, iné prominentné ženy bojujú v tomto smere, snažia sa zmeniť mentalitu v spoločnosti pozitívnym smerom. Otázka však je, ako sa postaráte o to, aby toto bolo aj prakticky zrealizované? Máte nejaké konkrétne plány? Pretože rozprávať je toho možné veľa, ale poprosím, aby e, ste sa sústredili na to, čo už je e, zákonom dané, ale ešte sa e, nerealizuje v živote. Ďakujem. Druhý vstup bude zo strany kolegyne Flotra. Dve minúty. Merci. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Bagy eh, za vašu disponibilitu, ktorú ste ukázali smerom k AFETu, taktiež aj pre, zmiešanú, eh, paritn, aj pre zmiešaný paritný výbor. Môžete byť hrdí na vaše vládne iniciatíve. Je tu otvorenie demokracie, pre, odzrkadľuje sa to v politických krokoch. To je zásadné pre demokratickú budúcnosť a základné slobody v Turecku tejto téme vás musíme my, Európania, e, podporiť a vy určite potrebujete na to odvahu, ktorá vám ale nechýba. Tri otázky priamo spojené s rokovaním a prípadnými otvoreniami kapitol. E, odborov, sloboda odborov, kde sa blokuje otvorenie kapitoly, zamestnanosť a sociálne veci. Toto je ťažké. Ako chcete odblokovať túto tému, ktorá je zásadná pre odbor, kroky odborov, pre právo na štrajk a podobne. Po druhé, readmisné dohody. Vysoký komisár Rady Európy, e, ako aj iné mimovládne organizácie, hovorili o tom, že sa porušujú práva žiadateľov o azyl v Turecku a čo urobíte, pokiaľ ide o ochranu práv e, týchto ľudí a toto by malo byť súčasťou dohody o readmisii, semináre aký e, premiér otvoril e, túto vec a odtedy asi pred mesiacom nič sa neudialo. Čo sa stalo? Prečo sa to zablokovalo? Brok. Slovo má kolega Brok. Äh, Pán predseda, ďakujem vám za možnosť že tu môžem predniesť niekoľko pripomienok. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, äh, že teraz vedieme v tejto fáze náš rozhovor, äh, kedy teraz s novým parlamentom môžeme postupovať pod vedením skúsenej správodajkyne a e, že e, môžeme diskutovať a viesť túto diskusu bez toho, že by boli prítomní švajčiarskí poslanci. E, mám otázku k bezpečnostnej politike. Pán minister oprávnene poukázal na významnú úlohu Turecka v danom regióne. Vyvstáva otázka, ako to bude ďalej s Iránom a akým spôsobom e, cesta e, premiéra Erdogana e, do Iránu bude zohrávať rolu a tiež možnosti týkajúce sa vývozu jadrového materiálu do Turecka. Druhá otázka. Viem, že všetko so všetkým súvisí a v ankárskom protokole toho veľa navzájom súvisí, ale myslím si, že jedným gestom by bolo, že aj v oblasti bezpečnostnej politiky by sme odhliadli od určitých eh, vecí, ak eh, eh, vidíme, že sú dotknutí tretia vidíme povedzme spoluprácu medzi európskou úrovňou a NATO, ktorá v oblasti bezpečnostnej politiky možno nefunguje tak, ako by mohla fungovať a stojí to podstatne viac peňazí a e, jednoducho nám to neumožňuje začať projekty, ktoré by sme e, možno chceli. Čiže e, v tejto otázke možno by Turecko nemalo byť také zdržanlivé v rámci NATO. Kolega Brok, la parola al kolega Ďakujem kolega Brok, slovo má kolega Howitt. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mhm, veľmi silná reputácia ako hlavný, uh, hlavný negociátor a zdroje, uh, ktoré sú veľmi pozitívnym signálom pre vzájomný pokrok. Moja otázka poprvé z toho 400-stranového dokumentu vzhľadom na to, že tu máte publikum v Európskom parlamentu. Mali by sme sa pozerať dopredu, Viem, že je tu správa o pokroku, ktorá, hovorí, ktorá sa pozerá do minúcnosti, ale čo môžeme očakávať v nasledujúcich 12 mesiacoch 2010? Aký pokrok môžeme očakávať? Potom ústavná reforma Hovorili ste o, o dohode medzi jednotlivými stranami, ako je to ťažké. Vy často, často obvinujete opozíciu, opozícia obvinuje vás, ale je ťažké v ústavnej reforme dosiahnuť dohodu. Ako si predstavujete prelom tejto oblasti v rámci Turecka? A po tretie, sloboda slova som naozaj toho názoru, že sú potrebné právne zmeny, ale nebude to stačiť, to hovorí aj pani Omen Reuten aké budú usmernenia pre um, reformu justičného systému týkajúce sa práve uh, tejto slobody slova? A aký je váš názor na, uh, na uh, starších sudcov na najvyššej úrovni a program Európskeho dohovoru o ľudských právach? A na záver, už som to povedal dnes ráno, arménska otázka a kurdská otázka sú mňa prepojené vaša vláda urobila značný pokrok e, a čo vám to umožnilo? Aké faktory vám umožnili pokročiť? Pretože takto pochopíme, ako môžeme urobiť pokrok aj v iných oblastiach. Ďakujem. Grazie, kolega Lambsdorff. Ďakujem, kolega Lambsdorff. Ja, vielen Dank. Ich kann mich äh, etwas... Ďakujem pekne. Budem stručný. Richard Hovec sa už pýtal na reformu ústavy. To je otázka, e, ktorú kladieme od roku 2004. Keby ste mohli povedať, ako si konkrétne predstavujete pokrok, o ktorom ste hovorili vo vašej prednáške. E, ešte ďalšie dva body, ktoré sú dôležité. Hovorili ste o európskej bezpečnostnej obrannej politike, o vzťahoch EÚ. Na to mám veľmi jednoduchú otázku. E, má Leopold, Afganistan, teda e, školiaca misia Európskej únie v Afganistane prístup k e, istým e, poznatkom ISF, ktoré sú zo spravodajských služieb. Áno alebo nie? Eh, poznáme určité súvislosti eh, v rámci spolupráce EU a NATO. Iná vec je však, ako to vyzerá eh, vonku mm, priamo na mieste činu. Musím viesť eh, a niekedy eh, aj preskočiť svoj vlastný tieň a povedať si, že eh, niektoré informácie musíme si sprístupniť. Takže preto táto otázka, či sú k dispozícii tieto informácie. Posledný bod, právom ste povedali, že Turecko je obrovská ekonomika, ale to zaostávanie Turecka v porovnaní s mm, členskými štátmi Európskej únie je, že Eh, kvantita eh, má aj kvalitatívnu dimenziu. Eh, vaše HDP je asi 2000 dolárov na hlavu. To je vlastne polovica toho, než e, mali členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ prednedávnom, ale máte, e, všet, no, máte toľko obyvateľov, koľko všetky tie štáty, ktoré e, vstúpili do EÚ. Potrebujete oveľa väčší ekonomický rast, ktorý povedie k tomu, že Turecko bude bližšie EÚ, pretože schopnosť EÚ prijať nové členské štáty má dočinenia určite aj so socioekonomickými disparitami. Uh, Van Orden. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, pán minister, uh, som rád, že vás tu vidím. Turecko je kľúčový spojenec NATO, má čoraz väčší hospodársky potenciál v oblasti energetiky je dôležitý, je to dôležitý islamský partner s geografickou strategickou pozíciou. Ale e, mnohí naši občania majú obavy, e, pokiaľ ide o migračné otázky a nejde tu ani o tú perspektívu, ktorú spomenula pana, pani Flotr. Mám osobitnú otázku týkajúcu sa cyperskej otázky, pretože viem, že na jednej strane Cyprus je uh, teda oddelený od otázky prístupu Turecka, ale napriek tomu vníma sa táto otázka ako určitá prekážka na ceste pokroku, to všetci chápeme. Čo si myslíte, že môžu robiť ostatní na to, aby sme sa dopracovali k nejakému riešeniu cyperského problému? Väčšinou sa prst ukazuje na Turecko, ale čo môžu robiť ostatní na to, aby pomohli prispieť k riešeniu? A z tureckej perspektívy E, nie sú tam nejaké opatrenia na posilňovanie dôvery z vašej strany, e, pokiaľ ide napríklad o vojenskú prítomnosť na severe ostrova, e, ktoré by priniesli trošku pozitívnejší kontext do rokovaní, ktoré práve, práve prebiehajú, tak aby mali dobrý výsledok. A iná otázka, Afganistan sa tu spomenul, myslím, môj kolega Lambsdorff už spomenul túto otázku e, prístup k spravodajským e, otázkam, mali jednoducho trénovať e, políciu a to sa im nepodarilo. To je osobitná otázka. a e, Afganistan, posilňovanie. E, je Turecko pripravené zaslať dodatočné e, síly na posilnenie ISAFu v Afganistane práve teraz, keď vlastne hovoríme o náraste počtu vojenských síl? Prvý, posledný vstup v tomto prvom bloku, kolega Georgio. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ εσάς εδώ στη συνεδρία, κύριε Μπαγής. Ďakujem. Vítam vás, pán minister, na našom zasadnutí. Musím povedať, že my e, na Cypre máme e, veľké motivy sledovať každý pokrok vašej krajiny na ceste k demokratizácii vo vašom e, predvstupovom procese. Ehm, sledujeme teda pozorne tento vývoj, registrujeme ho, ale e, treba ešte naozaj pokročiť v mnohých e, oblastiach. A e, treba povedať, že chcel by som povedať ja, že Cyper a ja osobne chceme s vami zdieľať optimizmus, pokiaľ ide o e, nájdenie nejakého konečného riešenia. A musím povedať, že e, treba naozaj sa snažiť nájsť nejaké koncové riešenie. A to, čo často hovoríte, je, že e, vy ste naozaj za e, riešenie medzi oboma e, komunitami, tureckou a e, cyperskou. Ale vy tam máte obrovskú zodpovednosť. Už sa to spomenulo, pán Van Orden povedal, že sú tam tisícky tureckých vojakov na severe Cypru. A v prednedávnom váš kolega v Štokholme povedal, že ste zmenili politickú rovnováhu na Cypre bez toho, aby ste stiahli e, čo je len jedného vojaka e, z Cypru a e, opustili aspoň meter teritoria. Takže takéto je vaša vízia riešenia problému na Cypre. Pokiaľ ide o vaše vzťahy so susedskými krajinami, hovoríte, stále opakujete, že tam nie sú žiadne problémy. Je to v súlade s politikou Veľkého Turecka aj v prípade okupácie Cypru, e, musím povedať, tam e, e, sa to nejako nepotvrdzuje, tieto vaše slova, takže máte dosť selektívnu politiku. Na jednej strane, pokiaľ ide o európskych partnerov, na druhej strane, pokiaľ ide o vaše naozaj susedské krajiny a uplatňovanie príslušných protokolov. Myslím si, že najväčšou prekažkou Turecka v vstupe do EÚ je práve Turecko. Ďakujem. E, pán minister dostáva teraz 10 minút na to, aby odpovedal na túto prvú sériu otázok a ja prosím ďalej kolegov, aby e, zareagovali e, naozaj iba v tom rečníckom čase, ktorý majú k dispozícii, pretože inak sa nedostanú všetci k slovu. Ďakujem. Chcel by som vám poďakovať za vaše otázky, kritické body, pripomienky. Dovolte mi, aby som sa ešte e, e, teda vyjadril týmto otázkam, ten protokol, čo sme e, s Arménskom posunuli um, um, s premiérom Arménska. Um, podarilo sa nám to a to dokazuje, že Turecko naozaj chce podporovať mier. A pokiaľ ide o problémy um, Ehm, s našimi susednými krajinami. Mnohí si mysleli, že sa nám ich nepodarí vyriešiť, ale sa nám to podarilo. A ehm, my sme aj s našimi susedskými e, krajinami o 150 zvýšili obchodné e, výmeny. A to naozaj podčiarkuje odhodlanosť Turecka posilňovať e, vzťahy s našimi susedmi a tak, aby to malo výsledky. Pred 10 rokmi mi niekto povedal, že nadíde deň, kedy premiér Grécka príde na e, svadbu e, e, céry tureckého premiéra. Ja by som tomu vtedy nebol veril, ale dokonca aj k tomu došlo v tej poslednej ére. E, pán Karamelnes e, bol skutočne na svadbe e, premiérovej céry. Veci sa naozaj menia. Veľmi sa zmenili vzťahy medzi Gréckom a Tureckom. Podpísali sme dohodu o zamedzení zdvojenému zdaňovaniu a teraz Národná banka Grécka kde e, je grécka e, církev jednou e, z tých, ktoré vlastne sú akcionármi, značne investuje v Turecku. Takže veľmi sa zmenili naše medzinárodné vzťahy pred desiatimi rokmi sme museli 300 tisíc e, e, vojakov poslať na našu sírskú e, hranicu, pretože podporovali teroristov PKK, ale dnes tá istá krajina, Sýria, keď zadrží nejakého teroristu z PKK, tak ho vydá tureckému súdnemu systému na odsudenie. A spoločne sme sa rozhodli zrušiť vízové sankcie aj e, obchodné vzťahy sa nám posilnili, veci sa e, značne zmenili a takisto aj e, situácia s Arménskom. Tu je naozaj veľký potenciál k zmene. Takže toľko k tomuto bodu. Našim zámerom je zlepšiť vzťahy so všetkými našimi susedmi v rámci Arménska ale musíme e, si samozrejme e, mať na pamäti, že Turecko zatvorilo svoje hranice za Arménskom e, po tom, čo bolo jednou z prvých krajín, ktoré uznali nezávislosť Arménska. A išlo teda o otázku Karabachu. Museli sme ukázať solidaritu s našim susedom a s našimi priateľmi v Azerbajdžane. Takže Teraz ide najmä o priateľov v Rusku a v USA, ktorí by mali pomôcť nájsť prelom v diskusii, pokiaľ ide o Náhorný Karabach. A Eh, Washington, eh, Moska, Moskva aj eh, teda všetky zainteresované strany, keď budú spolupracovať, tak sa nájde riešenie pre túto otázku a to nám zjednoduší ratifikovať protokol v tureckom parlamente a takisto to aj vytvorí lepšiu atmosféru v arménskom parlamente, keď ten bude mať ratifikovať túto istú zmluvu vo svojom parlamente. Ehm, my teda sa spoliehame e, vo vocovské schopnosti e, Baracka Obamu, Nikola Sarkozyho a pána Medvedeva, e, že teda budú motivovať arménskeho prezidenta a že sa dopracujeme, dostaneme k nejakému prelomu, v to dúfam. A potom k tej cyperskej otázke. Túto eh, otázku spomenuli viacerí členovia tohto výboru, takže odpoviem všeobecne eh, k mm, tomuto typu otázok. Momentálne eh, je tu tá myšlienka gesta. To, čo robíme od roku 2002, to je celá séria gest. V januári 2003, keď môj premiér sa stretol s Kofim Ananom v Davose, a požiadal ho o štvrté kolo rokovaní. Pán Anana, ja som bol pritomný, povedal pán premiér, ja som to už trikrát skúsil a trikrát sa mi to nepodarilo. Nechcem e, neúspieť aj štvrtýkrát. A vtedy e, premiér Erdogan e, slúbil, ja vám slúbujem, pán generálny tajomník, že sa dostaneme o krok ďalej. Chceme zabezpečiť, aby naozaj sme sa dopracovali tentokrát k úspechu a začali sa potom rokovania. Turecko prišlo s návrhom ale boli, boli tam otázky, e, s ktorými sme nemohli e, súhlasiť. Mali sme tam nechať biele miesta, na ktorých mal rozhodnúť generálny tajomník. A keď sa potom e, v Burgenstoku e, celý ten plán vypracoval, ja som bol členom tureckej delegácie, veľmi ťažko sme pracovali na tom, aby sme dosiahli riešenie. Verte mi, Ananov plán nebol pre nás e, vôbec dokonalý ale bol to spravodlivý a vyvážený plán. Tiež sme sa museli niečoho vzdať. Ak by Ananov plán e, sa bol prijal, tak e, počet e, tureckých síl na ostrove by bol dnes 650. To by bolo všetko. Iba 650 príslušníkov by tam zostalo na obdobie 5 rokov a po 5. roku by sa konalo referendum a počet e, greckých e, síl by sa znížil na 900. Ak všetky ostatné krajiny, ktoré majú svoje zložky na ostrove Grécko, Veľká Británia, ak by boli pripravené stiahnuť svoje zložky, tak my sme pripravení diskutovať o tejto myšlienke. A práve preto, áno, v poriadku, práve preto o, musíme podporovať. Aha, vidíte, keď ide o vaše e, zložky, tak si ich bránite. A keď, chcete, e, keď ide o moje, tak e, žiadate gestát. Urobme gesta obidve strany. Z tohto dôvodu musíme e, e, oboch prezidentov podporovať, aby e, prišli s, re, s reálnym riešením. Pokiaľ ide o Ananov plán, e, bolo to zložité. E, premiér Erdoğan e, mal ponuky pre premiéra Cypru aj Grécka. A povedal, že slúbil pánovi Ananovi naozaj riešenie. A pokiaľ išlo o kampaň pre plán, Erdoğan bol lídrom, ktorý verejne tento plán podporil napriek opozícii e, tureckého prezidenta a e, prezidenta Papadopoulosa na greckej strane ostrova. Tureckí Cyprioti e, hlasovali v 65% za a greckí Cyprioti 76% z nich hlasovalo za nie, aby nechceli žiť s tureckými Cypriotmi spolo, spoločne. Ale my sme sa nevzdali. Povedali sme si, dobre, neprešlo to, čo môžeme urobiť. 26. apríla 2004 Rada EÚ jednomyselne rozhodla a na to, aby sme mohli e, ankarský protokol ratifikovať, bolo potrebné iba, aby EÚ implementovala svoje vlastné rozhodnutia. EÚ sa vtedy rozhodla ukončiť e, izoláciu severných Cypriotov. Ani moja krajina, ani e, vaše krajiny e, neuznávame e, Tajván, ale obchodujeme s ním. A čo tureckí Cyprioti? Treba tiež ukončiť ich izoláciu. Hne, práve teraz, keď tu diskutujeme, tak iba jeden jediný členský štát EÚ má priamy obchodný styk s, s tureckou časťou Cypru. Túto krajinu by sme tiež nemali opustiť. A touto jednou jedinou krajinou je Južný Cyprus cestujú e, tam napríklad, ale nechcú, aby všetci ostatní mali také isté vzťahy. To nie je e, spravodlivé. Musíme preto podporovať aktuálne prebiehajúce e, mierové rokovania. Pokiaľ ide o um, um, pracovnú úniu, otázky pracovného práva, um, Želáme si tu prelom v dialogu medzi e, podnikateľmi a zastupcami e, zamestnancov. Včera som bol v Štokholme na spoločnom konzultatívnom stretnutí. E, boli tam lídry za obe strany a na to, aby sme mohli otvoriť túto kapitolu, chcú vidieť e, e, príslušné e, zákony v Turecku v súlade s komunitárnym aký a s úpravami ILO, ale na to musíme najprv za jeden stôl združiť sociálnych partnerov. Dúfajme, že sa nám to podarí, aby sme mohli otvoriť túto kapitolu. Halky sa to sa, to sa neuzavrelo e, kvôli mojej vláde, ale kvôli rozsudku súdu. E, my teraz rozmýšľame, ako môžeme e, toto rozhodnutie zvrátiť. Snažíme sa pochopiť, či musíme zmeniť tento zákon alebo ústavu, alebo jednoducho iba nariadenie. Je to technický proces momentálne a my na tejto veci pracujeme a táto demokratická iniciatíva sa nebude venovať iba otázke Kurdov, aj e, kresťanské skupiny v Turecku, nemoslimské komunity samozrejme e, chceme chrániť e, keďže zaznela takáto otázka. Chceme riešiť ich problémy. Včera v Štokholme som sa stretol s zastupcami sírskej komunity a oni majú svoje želania, ktoré chcú ošetriť a my na tom tiež pracujeme. A pokiaľ ide o našu úlohu, pokiaľ ide o Irán, najstaršia hranica e, medzi e, krajinami je medzi Tureckom a Iránom. Tá sa už od 17. storočia nezmenila. Musíme s nimi komunikovať a robíme, e, čo je v našich silách, ako som už predtým povedala, aby sme zabránili ďalšej vojne a snažíme sa nájsť riešenie. Verte mi, ak by Irán mal jadrové zbranie, tak my by sme sa báli viac než vy. Ale diskutovať s našimi iránskymi priateľmi a susedmi, na to potrebujete iné komunikačné zručnosti, než tie, na ktoré ste navyknutí v strednej Európe. Východoeurópsky prístup, myslím, je logickejší, pokiaľ ide o komunikáciu s Iránom. Ale e, samozrejme, budeme pracovať na nejakom riešení tohto problému. Otázka sudcov v programoch EÚ, aby sa do nich zapojili. Už sa to deje, máme veľa eh, programov, ško- školení a eh, súdnictvo eh, naozaj diskutovalo celé mesiace s ministerstvom, pracova, pracuje sa na príslušnej reforme dohodli sa určité riešenia, je to dôležitý krok a teraz e, začíname vypracovať akčný plán tohto strategického dokumentu, ktorý úplne zmení náš spôsob náhľadu na e, systém súdnictva v Turecku. A pokiaľ ide o ústavné reformy, e, mám nádej, nadchádzajúci rok je rokom, kedy nebudú žiadne voľby v Turecku, vtedy treba pretlačiť reformy. Vy ako politici viete, že je ťažké prísť k uskutočniť veľké reformy, keď e, sú nejaké voľby, takže teraz nebudú žiadne voľby, takže dúfame, že opozícia s nami bude kooperovať, ako kooperovala medzi rokmi 2002 a 2005 a e, spoločne dosiahneme tieto reformy. Pokiaľ ide o ESTP, otázky Turecko, jediné, čo Turecko chce, je, aby sa s nami zaobchádzalo spravodlivo. Boli sme členmi, e, e, sme členmi NATO už 50 e, rokov, sme veľkým prispievateľom do NATO a chceme mať také isté privilegia ako zvyšok členov NATO v ESDP. Chceme byť súčasťou vašej bezpečnosti. Nechceme byť súčasťou vášho problému, ale riešenia v každom aspekte tejto otázky. A pokiaľ ide o socioekonomický e, vývoj, spomenul som, že HDP v Turecku sa zvýšilo z 3 tisíc na 11 tisíc dolárov v priebehu 7 rokov. Ak je nejaká iná krajina, ktorá zaznamenala taký silný hospodársky rast v posledných 7 rokoch, tak mi prosím o nej povedzte. Veľmi sa snažíme dobiehať a e, ten pomer e, sa naozaj e, e, stáva čoraz lepší. E, priame zahraničné investície v Turecku pred rokom 2003 1 miliarda eur ročne to bolo, teraz je to 20 miliard eur ročne. Takže je to 20-násobné zvýšenie, čo indikuje, že Turecko e, túto medzeru v socioekonomickej situácii zmenšuje a my na tom budeme ďalej pracovať. A pokiaľ ide o posielanie vojsk do Afganistanu, e, e, tretíkrát budeme e, sa vlastne podielať na teda velení v ISAFE a aj posilníme naše zložky. Prednedávnom však bolo ohlásené, že ak by všetci členovia NATO sa rozhodli zvýšiť ich účasť v programe v Afganistane, tak Turecko samozrejme bude, sa, sa pridá, lebo sme členmi toho istého klubu a Všetci musíme eh, brániť eh, hodnoty, ktoré nás eh, spájajú, demokracia, sloboda prejavu. A preto všetci musíme pomáhať Afganistanu, lebo je to pre nás dôležitá krajina. Ja som bol v Afganistane s môjim premiérom a bol som šokovaný chudobou a ťažkým životom, ktorého som bol svetkom. Myslím si, že všetci robíme to, čo môžeme, aby sme pomohli Afganistanu, aby si vyriešil svoje problémy. Teraz Ehm, to ukončím a môžeme prejsť k ďalším otázkam. Dobre, takže slovo má kolega Salafranka. Myslím, že trošičku ukrojíme e, čas nášmu hostovi, aby sme umožnili kolegom e, dozvedieť sa odpovede. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi ministrovi za to, že dnes medzi nás prišiel, aby nám predstavil pokroky, e, ktoré dosiahla jeho krajina. Áno, došlo k pokrokom, aj pani Omenro tento spomína vo svojej správe. E, moja otázka je následovná, pán minister. E, pokrok sa týka e, zmien v ústave, v trestnom zákonníku, v postavení žien, v slobode vyjadrenia názorov vo vašej krajine a tak ďalej a tak ďalej. Mám taký dojem, Eh, aj na základe istých eh, vyhlásení eh, z vrcholných úrovní Európskej úrovne, že takéto otázky vám nie sú až také príjemné. Je rada dnes ráno bilancovala a nová vysoká predstaviteľka to tiež povedala. V 2009 bola uzavretá len jediná kapitola s Tureckom a to e, vlastne navodzuje dojem, že sa Turecko vyhýba e, prekážkam. Vždy, keď sa jedna prekoná, tak, sa, e, tak ďalšia pribudne. Taká sizifovská práca, vždy keď Sisyphos tú ťažkú guľu hore do kopca potlačil, opäť sa skotuľala a bolo treba začať od znovu. Takže takýto dojem je často tu, teda takýto dojem tu často existuje a asi to podkopáva aj e, ďalšie vyjednávania s Európskou úniou. Teda dúfam, že to nebude, ale predsa len sa chcem opýtať, ako to vyzerá u obyvateľstva, či tam už nie je akási únava z týchto e, vyjednávaní. Mám taký dojem, že e, nálada dostať sa do EÚ je už trochu skeptickejšia u vás. Ďakujem, pán kolega Kopa. Má slovo pani kolegyňa Kopa. Chcela som jednoducho iba povedať, že ankarský protokol e, obsahuje záväzky, ktoré jednoducho treba splniť. A k tomu, čo povedal pán minister, keď hovoril o nulových problémoch s jeho susedmi, súhlasím že atmosféra je dobrá. A napríklad Lis bol teda svetkom na e, svadbe Erdoganovej, e, e, Erdoganovej céry Um, ale myslím si, že bolo by lepšie, keby sa Turecko e, v záujme zlepšovania vzťahov uh, snažilo uh, neporušovať letecký uh, priestor Grécka, keby neprelietalo ponad grécké ostrovy. Naozaj treba prejsť od slov k skutkom. Nestačí iba dobrá atmosféra. Uh, a potom, pokiaľ ide o začiatok rokovaní e, o readmisnej dohode medzi EU a Tureckom, posledné informácie hovoria, že e, chcete ešte oddialiť začiatok rokovaní. E, chcela by som, aby ste e, e, potvrdili, že tu nie je takáto vôľa e, oddialiť rokovania. A čo si myslíte o prijatí bilaterálnej dohody s Gréckom? Viete e, vynikajúco, že Grécko príjma 500 e, osôb denne e, na svojej námornej hranici s Tureckom. Ehm, aktuálny premiér Grécka a turecká strana uzavrela príslušný dohovor o Turecku, ale treba ho uplatňovať. Čo si o tom myslíte? Ευχαριστώ πολύ. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister už odpovedal na celú sériu otázok, ale pokiaľ ide o európsku perspektívu pre Turecko, otázka uznania členského štátu, ktorým je Cyprus, na túto otázku neodpovedal. Ako Turecko môže pokročiť na ceste k Európe, ak nemá dobré vzťahy so svojimi susedmi. Videli sme Slovinsko a Chorvátsko. Chorvátsko muselo akceptovať určité veci preto, aby sa mu otvorila cesta do Európy. Ako politická trieda v Turecku vidí túto otázku, pretože problém so štatútom, s medzinárodným štatútom Turecko e, zdá sa, že nerešpektuje diplomatické rozhodnutia, ktoré v Európskej únii existujú. Kolega Kačin. Kolega Kačin. Grazie, onorevole Provera. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, rád by som vám zablahoželal a poďakoval sa vám za to, že ste prišli. A tiež vám ďakujem za váš presvedčivý prejav. Chcem vám eh, gratulovať aj na eh, reakciu, akou váš premiér eh, prispel v nedávnom dianí Predsedovia vlád ostatných e, krajín neboli e, schopní takto rýchlo reagovať. Myslím si, že vaša krajina má veľkú prestíž vo vašom e, regióne a naozaj vám môžem k tomuto len zagratulovať. Povedali ste, že vás máme podporiť. Ja by som vás rád podporil a pochválil za to, že naozaj dodržiavate readmisnú dohodu. Aj krajiny, ktoré zo západného Balkánu e, môžu e, ľahko toto dodržiavať. Takže prvá dohoda s Belgickom, keď bola uzavretá, tak určite to bude možné veľmi ľahko zrealizovať aj s Tureckom. Keď hovoríme o kapacitách, ktoré e, musí ešte prekonať Turecko smerom do Európskej únie. Potom si musíme dať otázku, eh, prečo neurobí viac. Eh, môže urobiť oveľa viac a môže to urobiť aj oveľa rýchlejšie. Preto by som vás chcel poprosiť, eh, aby protokol s Arménskom bol čo najskôr ratifikovaný vo vašom parlamente. Turecko je parlamentnou demokraciou potvrďte tento dohovor v parlamente a e, tým potvrdíte dôveryhodnosť Turecka aj pre Európsku úniu. Zdá sa mi to byť jeden z kľúčových a dôležitých e, krokov na ceste ďalšieho napredovania Turecka je potrebné zvážiť, či, je potrebné, e, či sú potrebné ďalšie finančné prostriedky na nerozvinutom juhovýchode Turecka. Spomínali ste tiež e, skutočnosť, že Európa nekomunikuje postačujúco e, s Iránom. Je potrebné zabezpečiť produktívnejší dialog s Iránom a je potrebné zabezpečiť šíreniu atomových zbraní. Ďakujem. Kolega Mavro Nikolás má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, nepresvedčili ste ma celkom, pred, pán minister, pretože niektoré kroky a iniciatívy e, Turecka protirečia tomu, čo sa deje v realite. Hovorili ste, že nemáte žiadne problémy s susedmi, ale myslím si, že väčšina z vašich susedov si myslí, že majú s Tureckom problém. Pokiaľ ide o Cyprus, tu by som chcel povedať, že od roku 2006 Turecko sa zaviazalo, že uzná Cypr- Cyperskú republiku, že bude aplikovať ankarský protokol a bude pozitívne konať v vzájomných rozhovoroch. Turecko ešte stále neuznalo Cyperskú republiku. Aký je na to dôvod? Taký, že Turecko si myslí, že vďaka tým rozhovorom sa nájde riešenie konfederácie a nefederácie. A pokiaľ ide o opatrenia smerujúce k posilneniu dôvery, tak od roku 2006 sa dá povedať, že cyperská komunita e, sa znížila, jej počet sa znížil, ale turecká prítomnosť sa zväčšuje. Je 400 tisíc Turkov ktorí žijú na Cypre, až 40 tisíc tureckých vojakov na cyperskom území. Turecko je veľká krajina, veľká mocnosť, ako sa to opravnene hovorí, by um, mohlo uvažovať s nejakými opatreniami na posilnenie dôver, dôvery. Nikózia je rozdelené mesto, a Famagust je mesto duchov. Turecko možno by mohlo ukázať inú tvár ako doteraz. Ďakujem. Pani Savela? Keď sme povedalo, keď pán Brok povedal, že sme priatelia, my sme priatelia už roky a Bola tu otázka, či ste boli priateľmi predtým, ako sa pán Bagy stal niekým nebezpečným a chcel tým povedať, že teraz ste sa stali ministrom, tak ste da- pre mňa z mojich očiach nebezpečným priateľom. Poznáme sa už roky, pán minister. Máme e, vzájomné pracovné skúsenosti, mm, aby sme pomohli našim krajinám Grécku a Turecku, aby sme našli určitý modus vivendi. Ja som bola zodpovedná za uh, grécku organizácia, ktorá, organizáciu, ktorá už 10 rokov udeluje štipendia tureckým študentom uh, na Harvardskú univerzitu v USA. Už pred dvomi týždňami uh, sme vás vyzvali, aby ste sa uh, aby ste prezentovali pre touto inštitúciou pozície vašej krajiny. Sme susedmi, pán minister. Hovorili ste o politike nulových problémov s vašimi sused, susedmi, ale prečo sú tu tie problémy s Gréckom? Prečo je tu tá hrozba od prijatia Lisabonskej zmluvy Grécko vlastne zastupuje alebo je na hraniciach Európskej únie pred piatimi rokmi sme prakticky boli vo vojnovom stave. Neustále sú tu nejaké kroky zo strany Turecka, ktoré e, vedú k tomu, že moja krajina vynaložila 35 miliard eur na svoje vojenské vybavenie. A je to 35 miliard na úkor gréckého obyvateľstva, na úkor vzdelávania a podobne. Čo s tým urobíte, pán minister? Kolega Madlener. Minister Bagis voor zijn aanwezigheid. Mooie woorden. Ďakujem. Ďakujem pekne za to, že ste hovorili o tých ľudských právach a demokracii, ale v skutočnosti je iná. Ako môžete byť priateľom Iránu, takého antidemokratického režimu, a vy ste členom organizácie islamskej konferencie. Ako môžete podpísať e, alebo súhlasiť s ľudskými právami obmedzenými na úkor práva šaria. Mm, tlač, ktorá kritizovala kroky e, Turecka na Cypre e, bola eliminovaná. Ide tu aj o slobodu prejavu. Ako je možné, že niekto, kto jednoducho iba vyjadruje e, svoj názor, a možno vyjadri kritiku islamu, je e, jednoducho mu zabranený vstup do e, Turecka. To sa stalo e, zástupcovi holandskej delegácie, keď sa vstúpi do Turecka. A aj okupovanie Cypra je nelegálne. V roku 2010 vaše zložky musia opustiť územie tohto štátu EÚ. Je to nelegálna okupácia, to vedia všetci tu prítomní. A ďalej. Uh, Spomenuli ste referendum. E, toto referendum vo Švajčiarsku, že e, má škandalózny e, výsledok, že už sa nemôžu tam stavať minarety. Ja si myslím, že ešte stále postavenie moslimov vo Švajčiarsku je lepšie než postavenie kresťanov v Turecku. A je dosť veľa dôvodov na to, aby sme Ehm, nimi podložili to, že Turecko by sa nikdy nemalo stať členom EÚ. Medzi štyrmi očami si ich kľudne môžeme spomenúť. Partner áno, ale nikdy nie člen. Ďakujem pekne, pán minister, za vašu prezentáciu. Chcel by som začať tým, že Chcem Turecku vyjadriť blahoželanie k dvom dôležitým veciam týkajúca sa tohto roku. Najskôr dohoda o Nabuku. Myslím si, že mnohí Európania musia byť spokojní s jeho podpisom. A po druhé, zmierenie s Arménskom. Všetky moje blahoželania teda smerujú k vám, pán minister, ale ako bolo povedané mnohými predrečníkmi už, Turecko má veľký skos v politických reformách a tu prichádza moja veľmi priama otázka. Vychádzam z určitých čísel. Videl som, že v roku 2002 74 Turkov bolo za vstup do Európskej únie a v roku 2009 je ich iba 45 Myslíte si, že to je priamo prepojené s, so zníženým optimizmom a s, tou, s tým slabým tempom reforiem? Ďakujem. Ďakujem. Kolega Panie przewodniczący, pani ministrze. Vážený pán predseda, pán minister, môžem povedať, ako mnohí e, predrečníci, že s veľkým záujmom sledujem váš príspevok Prezentovali ste úspechy vašej krajiny, či už sú politické, hospodárske alebo spojené s rokovaniami. Tento proces je ťažký a mm, moja vlastná skúsenosť mojej vlastnej krajiny je podobná. Želali by sme si, aby budúce kapitoly boli jednoduchšie, pre vás. Povedali ste e, zaujímavú vec ohľadom Iránu, že východná Európa chápe lepšie Irán ako stredná Európa. Ak som to správne pochopil, e, východná Európa. E, čo ste tým mysleli? A druhá otázka je spojená so správou pani Omen Reuten. Uh, a je to spojené s výsledkom posledného stretnutia e, výboru e, pre pridruženie. Potom sa to hodnotilo výborom pre ľudské práva za prítomnosti vášho veľvyslanca. Hovorilo sa predovšetkým o mimovládnych organizáciách a výhradách e, voči článku 301 trestného zákona, e, ktorý sa týka antiteroristických obmedzení. Tento článok 301 je veľmi obmedzujúci, pokiaľ ide o slobodu prejavu. Mohli by ste to skomentovať, pán minister, a čo chcete s tým urobiť? Kolega Salavrakos. Κύριε Υπουργέ, είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Minister, som, uh, súhlasím s tými, ktorí hovoria, že svet sa bez Turecka nezaobíde, tak ako sa nezaobíde bez Spojeného kráľovstva, Talianska alebo USA, všetkých členských krajín medzinárodného spoločenstva. Dúfam, že s tým súhlasíte. Čo by som vám chcel povedať? E, e, povedali ste, že keď ste hovorili o 1,5 eh, milióne moslimov v Európe, ktorí netrpezlivo čakajú na pokrok Turecka smerom k EÚ. Chcem tiež pripomenúť, že prostriedky, ktoré pochádzajú práve od týchto daňových poplatníkov, idú aj do vašej krajiny, a to vďaka Európskej únie. Chcel by som vám povedať, že mám pocit, že e, vaša krajina má viaceré mocenské centrá. E, je to laická vláda, vláda, e, potom spravodlivosť alebo sektor spravodlivosti. Už tento rok ste povedali, že potom je tu armáda a armáda neustále sa vyskytuje na vašich hraniciach s Gréckom, zatiaľ čo vy sa na Grécko usmievate. No a vaša vláda nevydáva jasné signály, e, že kontroluje ostatné centrá moci a zdá sa, že e, tu nie je dôkaz, že tá laická vláda je tá naj... E, to laické centrum moci je to najsilnejšie Videli sme tu niečo, čo sa inšpirovalo britským uh, Commonwealthom. Aká je vaša pozícia? Ste tu v duchu rímskych zmluv, ktorý je hlavným článkom Európskej únie, alebo nie ste toho súčasťou? Ďakujem. Kolega Boskúr. Dank, dank u wel, voorzitter. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa informovať o základných e, ľudských právach. V rámci rôznych diskusí sme hovorili o týchto základných e, právach, avšak opatrenia e, primerané, ktoré by ich zabezpečili, to eh, eh, však neznamená, eh, teda ešte nie sú primerané. Ak sa pridá, kde tu nejaký článok do zákona, to ešte nezabezpečí slobodu prejavu. To isté sa týka aj slobody vierovýznania. V Turecku je to dôležitá, je to dôležitá téma. Netrpezlivosť voči rôznym religióznym skupinám je stále markantnejšia. Myslím si, že Turecko tu musí zaujať iný prístup. Nedele my mi teraz len o kresťanské menšiny, ide o a, a, e, všetky menšiny. E, potrebujeme v tomto smere komplexný prístup a nie len roztrieštené opatrenia. Takže by som si vedela predstaviť, že je potrebná zmena ústavy, ba dokonca obsiahla reforma vašej ústavy. Mohli by ste mi povedať, či sa zaoberáte takouto myšlienkou, či už boli začaté v tomto smere nejaké prípravné práce, pretože viacero veci treba v tomto smere lepšie vyriešiť. Il kolega Angurakis. Kolega Angurakis. A potom veľmi, veľmi stručne kolega Tanok. Ε, eh, θα ήθελα δύο-τρεις επισημάνσεις στις παρεμβάσεις του κυρίου Υπουργού. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som reagovať na to, čo povedal pán minister. Čítal som informácie o neotomanizme, ktorý sa vynára v Turecku. Znovu nechápem celkom, o čo ide. A príspevok pána ministra ma veľmi znepokojil. Chcel by som tiež povedať, že som veľmi rád, e, že sa tu dosiahol pokrok v Turecku, ale myslím si, že tento pokrok je skôr spôsobený pohybom e, odborov, pohybom e, tureckých robotníkov a nemyslím si, že že, sa vrá- že je dobre, že sa vrátilo občianstvo tomu veľkému básnikovi, ktorého ho ste spomenuli. Investície sú veľmi dobré, hovorili ste o e, zahraničných investíciách, ktoré sa z 20 násobili v Turecku, ale nehovorili ste o, o prehubujúcej som sa, prehobujúce sa priepasti medzi chudobnými a, mládo, a medzi chudobnými a bohatými, pardon. Uh, E, sú tu rozličné sociálne konflikty, ktoré ste nespomenuli. Hovorí ste o článku 301 vášho trestného zákonníka a ak sa nemýlim, ide o úražku tureckého štátu. Ak tento článok sa zachová, tak nemôžete pokračovať a hovoriť o zlepšení právach Kurdov. A na záver by som vám chcel povedať, že Mm, Gréci poznajú vaše argumenty. Naozaj nevidím, čo vám bráni v ďalšom pokroku. Ďakujem. Ďakujem, kolega Tanok. Ďakujem pekne, pán predseda, ke otázke Turecka a jeho úlohe v islamskej konferencii. Chcel by som sa trošku venovať eh, potenciálnym konfliktom v budúcnosti, pokiaľ ide o spoločné hodnoty, ku ktorým sa eh, priznávate a eh, tej kahajskej deklarácii. Treba však spomenúť, že Hamas bol prizvaný a je to zakázaná teroristická organizácia zo strany EÚ a prednedávnom ste predsedu Bašíra prizvali, aby sa zúčastnili Sambulskej konferencie pravdepodobne z dôvodu medzinárodného tlaku sa nakoniec v poslednej minúte nedostavil. Takže toto je otázka, potenciálna otázka do budúcnosti, ktorú by sa mala zaoberať starostlivou vaša vláda. A e, spomnuli ste, že e, britské e, príslušníci sú na Cypre. To je niečo, čo vôbec nesúvisí s teritorialitou Cypru. Sú to jednoducho iba britskí vojaci, ktorí súvisia s Veľkou Britániou, nie s Cyprom. A všetci s ich eh, prítomnosťou tam eh, súhlasia. A potom, pokiaľ eh, ide o vaše komentáre k Arménsku. Kolega Howard spomenul o prelome, vy ste hovorili o veľkom potenciáli. Ja musím povedať, ako veľký priateľ Arménska, som trošku sklamaný po všetkom tom politickom kapitále prezidenta Sarkiziana deň e, po tomto povedal váš predseda, že keď tu nebude vyriešenie e, určitého problému, tak sa neotvoria hranice. A to je e, naozaj smutné. Hovoríte o solidarite s Azerbajdžanom, to je samozrejme pravda, ale ako to zlučí so skutočnosťou, že ďalšia e, turecká krajina Kazachstan má plné diplomatické vzťahy s republikou Arménsko a to ich nezastavuje v dobrých vzťahoch e, s inými krajinami. Takže isté, že by ste mali prekonať vašu solidaritu s Azerbajčanom a snažiť sa pokročiť vo zlepšovaní vzťahov s Arménskom. Dobre, Ďakujem, pán predseda. Vždy som vedel, že Európsky parlament je veľkou inštitúciou, ale dnes som to pocítil. Tieto otázky a všetky tieto záujem, celý tento záujem o Turecko ma robí veľmi hrdým. E, naozaj pracujeme na tom správnom portfóliu a otázky, kritika a ja som cítil, že to, o čo sa my snažíme, je dôležitá úloha, teda priviesť Turecko do Európy. Rozličné hlasy tu odzneli, kde pán Salafranka napríklad um, hovoril o ovplyvnení uh, verejnej mienky v Turecku. 60% Tureckov Turkov chce, aby sa Turecko dostalo Európskej únie. Keď sa ich pýtame, či si myslia, že e- Turecko bude prijaté do EÚ, tak iba 40 hovorí áno a 20 rozdiel je spojený s nedostatkom dôvery spôsobeným niektorými vyhláseniami politici niekedy robia vyhlásenia v súlade s politickými vlnami v našich rešpektívnych krajinách, ale v konečnom dôsledky vy aj my, ja vieme, čo je tou cestou, eh, čo je tým civilizačným projektom. Turecko sa musí dostať bližšie k Európe a to je tak dôležitejšie pre Európu, ako aj pre Turecko, ako aj pre zvyšok sveta. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Kopa z otázky, rozličné názory e, Grécka a Turecka. Náš premiér má, mal dlhé stretnutie s prezidentom Andreom týždeň po jeho zvolení v Istambule. A ja som naštívila Ateny. E, náš premiér poslal štvorstranový list e, gréckému premiérovi kde eh, ho požiadal, aby sme spolupracovali na témach menšín jedno, oboch krajín, otázke Cypru, eh, európskej perspektívy Turecka a tiež na téme nelegálnej migrácie. Na konci listu náš premiér ponúkol, aby eh, Spojené ponúkol stretnutie všetkých ministrov oboch, kraj, oboch krajín pod vedením oboch premiérov, aby sa hovorilo o témach, ktoré nás delia, ktoré nás spájajú a čakáme na odpoveď. Ale keď som sa s, nimi stre, s ním stretol, dva dní potom, čo dostal list, tak e, ja som optimista. Áno, sú tu určite otázky, ale v porovnaní s našou minulosťou sme na tom lepšie a dúfame, že začneme rokovať, aby sme ukončili tieto rozdiely. Vaša interpretácia je možno iná ako moja, ale to je dôvod, prečo potrebujeme vodcov, ktorí budú odvážni, stretnú sa, porozprávajú a potrasú si na konci rozhovoru ruky. Ja v to dúfam. Pokiaľ ide o readmisné e, dohody, žiadne spomalenie zo strany Turecka. Máme harmonogram. V Turecku 4. decembra bude stretnutie, rozhovory a pretože je tu tá zmena portfólií v komisii, a náš partner prechádza do iného partnera. Museli sme toto stretnutie posunúť, ale keď sa schváli nová komisia a vieme, akí budú tí noví hráči, tak budeme pokračovať. Chceme tento problém vyriešiť. Toto nie je turecko-grécka téma, je to európska téma a boj proti nelegálnej migrácii je dôležitá otázka pre nás všetkých. Urobíme maximum preto, aby sme našli riešenie. Otázka Cypru. Rešpektujem ašpirácia a pocity všetkých e, Cypriotov tu, v tejto miestnosti, ale musia pochopiť aj to, že e, potrebujú partnerov. Ak by sa schválil ankarský potrokol, tak by sme boli v inej situácii. Teraz potrebujeme podporu oboch lídrov a turecké stanovisko je založené na komplexnom riešení čo najskôr, založenom na dvojzonovej, dvojkomunitárnej e, dohode. Federácia či konfederácia o tom nejde, kým je tu politická rovnováha, je to v poriadku. Tureckí aj gréckí Cyprioti e, s týmto súhlasia, pokiaľ ide o ich budúcnosť, budeme sa to snažiť podporovať a budem úprimný, ak by som ja bol Cypriotom, Turecko alebo Grécko by mi bolo jedno, pracoval by som na ašpiráciách Turecka, v... pretože je to pre Cyprus veľmi dôležité aby Turecko pokracovalo v týchto rokovaniach. To je téma, ktorá nás spája, na ktorej musíme spolupracovať. Readmisné dohody. Chceli by sme na tom e, pracovať čo najskôr, pokiaľ sa bude bremeno zdieľať. Ťažko vysvetlíme našim ľuďom ako členovia colnej únie, prečo naše tovary môžu sa slobodne pohybovať do európskej zóny. Naši občania alebo vlastníci tohto tovaru sa nemôžu nemôžu sem cestovať. Nemá to zmysel, musíme to ukončiť, tento vízový problém pre Turkov, preto potrebujeme vyriešiť tieto readmisné dohody a preto by sme chceli riešenie čo najskôr. juhovýchodná časť Turecka, či potrebuje dodatočné prostriedky. My alokujeme tento rok viac ako 500 miliónov eur. Máme e, rozpočet, e, budeme alokovať takmer 10 miliard, miliard e, na, do juhovýchodných regiónov, pretože chceme pokrok v tých najmenej rozvinutých častiach. 25 v roku 2002 60 hlasov sme dostali v roku 2007 práve z týchto regiónov. Tento rozdiel ukazuje, že ľudia z týchto regiónov chápu, že na ich problémoch nám záleží a že sme odhodlaní ich e, problémy riešiť. problémy so susedmi a potenciálne problémy so susedmi. Našim úmyslom je nemať žiadne problémy, ale potrebujeme na to aj toho druhého partnera, tú druhú stranu. Chceme vyriešiť naše problémy, ale potrebujeme partnerov, ktorí to budú chcieť tiež. E, naše problémy so Sýriou, naše e, vzťahy s Iránom sú lepšie ako predtým piatimi rokmi, ak by sme mali lepšie vzťahy s Tureckom, ak by sme vyriešili problém s Bulharskou, Rumunskom a Gruzínskom, tak by sme vyriešili aj naše zvyšné problémy. My sme odhodlani to urobiť. Turecko má 13 priamých susedov. Žiadna krajina si nemôže dovoliť vyberať si svojich susedov a naši susedia nie sú práve tými najjednoduchšími susedmi, ale snažíme sa o maximum, aby sme problémy vyriešili pretože je to v nás všetkých. Dialóg o Kalsus Belus. Musíme o tom diskutovať. E, naši premiéry e, potrebujú stimuly. Vaša strana je opozičná strana v Grécku. Mala by podporovať premiéra Papandrea aby hovoril o týchto ťažkých otázkach so svojím tureckým rezortným kolegom. Tieto veci sa dajú vyriešiť za rokovacím stolom. Po tom, čo sa vzájomne pochopíme, naša vôľa tu je a môžeme to dokázať. Maldi- pán Maldines, pán Walder, sloboda prejavu, tu je vyjadriť, môžete vyjadriť svoje názory tak, ako ja sa môžem rozhodnúť, že nebudem počúvať tieto názory, môže hovoriť a ja môžem hovoriť to svoje. Váš alebo holandský minister zahraničných vecí povedal, že turecké orgány e, sa nemusia s ním stretnúť, keď pôjde do Turecka. On tiež sa nemôže stretnúť s každým členom parlamentu, ktorý príde do Holandska. Pán Valders kritika a urážka sú dve rôzne veci. Je potrebné počúvať svoje vlastné slova predtým, ako budete posudzovať reakcie ostatných. Nikdy sme nežiadali novinárov, aby vyšli z miestnosti, pretože my o niečom rozhodujeme. Úvodné príspevky sú vždy otvorené za prítomnosti médií a samotný rozhovor je bez médií. Toto sa oznamuje dopredu, takže po uh, úvode na stretnutí GPC a úvodných slovách v Ankare, v Ankare, kde turecká strana hovorila a potom hovorila strana EÚ a hovorca tureckého parlamentu prišiel tiež na toto stretnutie. Ja som hovoril a potom sme požiadali médiá, aby odišli a potom sme informovali médiá, tak ako to robíte vy, čiže nič nebolo tajné. Toto je zaužívaný bežný postup. Pokiaľ ide o minarety, či kresťania majú právo budovať eh, svoje vlastné kostoly, môžete sa staviť, že áno, viac ako 800 rokov. Na uliciach Istanbulu sú kostoly, synagógy a mešity e, vedľa seba. E, moje dve deti vyrastajú spolu so svojimi kresťanskými a židovskými priateľmi a moje deti dostávajú e, dary na každý kresťanský alebo židovský sviatok, pretože e, tam, kde bývame, tak e, sú spoločné sviatky, náboženské sviatky, čiže prebieha to bez problémov. Myslím, že za posledných 800 rokov sme dokázali, že rozličné kultúry, náboženstva, jazyky, etnika dokážu spolu žiť a veríme, že toto je turecké bohatstvo. Švačerská vláda určite nepr- určite nerieši takéto veci referendum. Ak by Švajčiarsko bolo členom EÚ, tak eh, by nedošlo k takémuto zlému výsledku. Preto je Európska únia veľmi dôležitá. Nie len, že je potrebné zabezpečiť eh, práva moslimov v Európe, ale kresťanov, moslimov a neveriacich v každej časti tejto únie, pretože únia samotná je najdôležitejším mierovým procesom v histórii. Pokiaľ ide o Nabuko, a toto je téma, ktorá si vyžaduje pokrok. Dnes som sa stretol s komisárom pre energetiku Pibalxom a Turecko bude pokračovať v podpore tejto iniciatíve. Veríme, že Nabuko je veľmi dobre načastované, je to veľmi potrebný projekt a Turecko musí byť časťou tohto riešenia každého európskeho problému vrátane energetického, ale chceli by sme tiež podporiť program IDGI a dúfame, že nájdeme alternatívne cesty, pretože Európa potrebuje mnohé zdroje energie z dlhodobej perspektívy. Eastern... Pokiaľ ide o Irán, keď som myslel uh, východnú Európu, myslel som Turecko, lebo Turecko je uh, východoeurópska krajina podľa mňa. Je to krajina e, východu na Euró- e, v Európe. My máme spoločnú hranicu s Iránom, naučili sme sa s ním komunikovať. Verte tomu alebo nie, e, tretina Iráncov hovorí po turecky veľmi dobre. Máme lepšie komunikačné zručnosti s nimi než iné krajiny. Takže e, moju vetu by ste nemali interpretovať e, žiadnym iným e, geografickým spôsobom, pretože my diskriminačným spôsobom my sme proti akékoľvek diskriminácii rozlišovaniu v EÚ. Takže my chceme vždy spoločné riešenie a nie rozlišovanie. Iránci sú veľmi skúsení, pokiaľ ide o diplomáciu. Dva národy v tejto časti sveta ktoré mali svoje vlastné e, štáty viac než tisíc rokov, e, boli Peržania a Turci. A Irančania e, vymysleli šach a vyjednávanie. A my vieme, ako s nimi rokovať. A takisto ich podporujeme, aby komunikovali so zvyškom sveta, s Medzinárodnou energiou, agentúrou. Obchodujeme s nimi, väčšina e, vašich krajín e, má ešte lepšie obchodné e, styky s nimi než my. Ďalšie otázky, sloboda tlače, základné práva. Veci sa v Turecku zlepšujú v tejto oblasti, ako som už povedal. Nie hovorím, že by sme nemali ešte problémy, ale pokiaľ ide o slobodu tlače, musím uznať, že v posledných 7 rokoch sme neprijali ani jeden zákon v tureckom parlamente, ktorý by obmedzoval slobodu tlače alebo vyjadrovania, ale tisíce zákonov sme prijali, aby sme posilnili e, túto slobodu. Áno, sú tu e, daňové otázky e, ministerstva financií a daňových orgánov. E, súvisiace s e, jednou mediálnou spoločnosťou, ale ak e, táto nezávislá agentúra by mala dať pokutu nejakej banke, tak by sa to neinterpretovalo ako to, že Turecko sa snaží obmedziť slobodu bank. Žiaden sektor v žiadnej krajine nie je, je imunný, pokiaľ ide o platenie daní. Každá firma, ktorá zarába, musí platiť dane a táto konkrétna firma jednoducho mala problémy aj v minulosti e, s daňovým úradom, rozhodla sa ich vyriešiť. Teraz práve tiež e, e, to riešia, prebiehajú rozhovory. Ak sa snažia tieto rozhovory ukončiť, tak majú právo ísť na k nezávislým súdom, pred nezávislý súd, pretože naše súdy sú také otvorené, jednoducho dostali aj podporu voličov. Takže 85 eh, eh, tých podnikov, ktorí to nechcú eh, vlastne jednoducho zaplatiť, idú pred súd. A vlastne súd naozaj objektívne rozhoduje. Práve preto je taký populárny medzi vlastne takýmito firmami. Mm, takže to dokazuje, že naše súdy sú naozaj nezávislé. E, táto myšlienka e, nového autonomizmu, ktorú spomenul náš cyperský priateľ, myslím si, že to ste e, asi si zle vysvetlili. Nikto nehovorí o neootomanizme Turecka. Hovoríme o tom, že Turecko má nový náhľad na Tureckú republiku a tento súvisí s budovaním mieru a s tým, že kooperujeme so všetkými problematickými krajinami, a, a, boli sme zvolení eh, do Bezpečnostnej rady OSN po 47 eh, rokoch a 8 z 10 eh, národov hlasovalo na svete za to, aby Turecko bolo v Bezpečnostnej rade OSN. Pán Bašir nebol pozvaný do Turecka tureckou vládou. Bol pozvaný sekretariátom organizácie Islámskej konferencie, aby sa zúčastnil samitu medzinárodnej organizácie, e, kde je jeho krajina plným členom. My nerozhodujeme o zozname pozvaných e, na takéto samity e, ich sekretár, sekretár tejto organizácie jednoducho pozýva toho, koho chce. ale pokiaľ ide o e, suverénnu e, základňu v e, Cypre. Tie isté medzinárodné záruky takisto aj nám, Turecku, umožňujú, aby sme tam ponechali naše vojska, takže sme v rovnakej situácii. Ale chcete o tom diskutovať? Môžeme tak urobiť. A prečo Turecko nemôže svoje vzťahy e, s Azerbajdžanom e, e, vlastne zmeniť tak, aby to bolo ako je v prípade Kazachstanu a Azerbajdžanu. My sme predsa podpísali príslušný protokol, to už hovorí svoje a chceme ho ratifikovať v našom parlamente a máme také isté kultúrne podobnosti s Azerbajdžanom. 30 plynu dostávame z Azerbajdžanu Veľa našich európskych spojencov e, očakáva, že Turecko podporí Nabuko a dodávateľskou krajinou Nabuka bude pravdepodobne Azerbajdžan. Takže trošku e, ste si sami sebe v rozpore, e, keď hovoríte, že Turecko, ako by mali vyzerať turecko-azerbajdžanské vzťahy. My by sme tu radi videli prelom, takže preto som hovoril o tej dôležitej otázke. Takže dôležitý je prelom medzi Azerbajdžanom a Arménskom v oblasti Karabachu. E, to by bolo veľmi dôležité pre celý Južný e, Kaukaz. Grusisko e, určite bude z toho profitovať, Arménsko, Azerbajdžan, Turecko, Rusko budú z toho profitovať a prinesie to naozaj väčšiu stabilitu do celého regiónu. Prosím, pokračujte vo vašej podpore pre Turecko Som si istý, že táto správa bude naozaj obohatená o pozmeňovacie návrhy členov e, tohto výboru. Správa o pokroku Turecka. A my sa tešíme za vaše návrhy, e, názory a ceníme si ich. Ste pre nás veľmi dôležití, pretože ste e, priamými zástupcami e, európskych občanov, ste nimi priamo zvolení, takže vaše príspevky sú e, vysokovážené v Turecku a každý z vás je vítaný u nás, aby sa s nami podelilo vašu kritiku, o vaše názory, myšlienky za účelom, aby sme približili EÚ a Turecko. Budúci rok 2010 je dôležitý rok E, pretože v našej krajine sa nebudú konať žiadne voľby a v Európe to bude rok, kedy sa bude e, e, na novo formovať tvár európskych inštitúcií. Takže pracujme spoločne v roku 2010, aby sme urobili to najlepšie pre našich voličov, pre E, ľudí, na ktorých sme hrdí, že ich zastupujeme, aby sme zo sveta urobili bezpečnejšie a príjemnejšie miesto na život nielen pre nás, ale aj pre naše deti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme ministrovi Bagisovi za jeho prítomnosť a slova. Dúfame, že ho čo najskôr uvidíme s dobrými správami do budúcnosti, či už pre Turecko, ako aj pre EÚ. Ďakujem ešte raz. possiamo ricominciare? Kolegovia, eh, mohli by sme znovu začať. Eh, je medzi nami pán Hug Mingarelli, zástupca generálneho riaditeľa, ktorý nás poinformuje o vzťahoch s Bieloruskom. a popíše nám jeho pohľad na aktuálny stav a aj e, možný vývoj v budúcnosti. Chcel by som ho hneď privítať. A myslím si, že je vhodné, aby sme povedali, e, prečo e, sa chceme poinformovať o tomto. Minulý mesiac e, sme e, sa rozhodli na rok predlžiť ešte E, tie reštrikcie týkajúce sa obmedzenia e, voľného e, pohybu vedúcich politikov Bieloruska. A súvisí to s konkrétnymi krokmi vpred v demokratických reformách. Pri tejto príležitosti rada požiadala komisiu, aby e, prijala príslušné kroky za účelom e, zjednodušenia Bieloruska, aby sa mohlo zúčastniť e, východného partnerstva, ktoré sa týka šiestich krajín, ku ktorým patrí aj Bielorusko. Z našej strany je to konštruktívny prístup, ktorý podporujeme a Jednotlivé e, uznesenia, ktoré sme prijali, sú toho e, dôkazom. E, je dôležité otvoriť dialog, kde by bol jasný vývoj, konkrétne výsledky, pokiaľ ide o volebné právo, slobody jednotlivcov a podobne. Ide o dialog, ktorý by nemal nejako ovplyvniť kontakty s opozíciou, občianskou spoločnosťou Bieloruska. E, takže zaujíma nás to, čo nám chce povedať vo všeobecnosti e, pán Mingarelli a teda aj k rokovaniam o, e, na tému teda dohody s touto krajinou. S touto krajinou odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa niekoľkými slovami povedať to, čo si myslíme o súčasnej situácii v Bielorusku a potom opísať to, čo Európska únia navrhla Bielorusku, aby sa tam urobilo ak sa má ísť dobrým smerom, teda smerom k demokratizácii tejto spoločnosti, ak sa má tento proces konsolidovať a posilniť. Čiže aká je naša analýza? Ako pravdepodobne už viete, Európska únia od roku 1997 eh, má veľmi obmedzené eh, vzťahy s touto krajinou, pretože po voľbách, ktoré vyhral Lukašenko, sa prijali obmedzujúce opatrenia v tejto krajine a rada sa rozhodla, že nepôjde ďalej v podpisoch a ratifikácii partnerskej dohody a dohody o spolupráci, ktorá bola vyrokovaná s touto krajinou ako so všetkými krajinami bývalého Sovietskeho zväzu v prvej polovici 90. rokov. Takže momentálne máme partnerskú dohodu, dohodu o spolupráci, o ktorej sa rokovalo, rokovanie sa skončilo, ale Rada sa rozhodla v 97., že sa to zmrazí, ešte stále je tu tento štatút zmrazený. zmrazený. Druhá vec, Európska únia v roku 2004 začala s európskou politikou susedstva, no aj tu rada sa rozhodla z dôvodov politickej situácie v tejto krajine, že Bielorusko nebude súčasťou európskej politiky susedstva, zatiaľ čo Ukrajina, Moldavsko profitujú z tejto politiky susedstva. Asi dva roky, e, asi pred dvomi rokmi sa začal určitý vývoj v Bielorusku. E, to e, najzávažnejšie opatrenie Lukašenka bolo, že e, sa prepustili politickí väzni a dnes v podstate tam nie sú politickí väzni v Bielorusku, ale hovorím to len v princípe, pretože ešte niekoľko osôb je na nešťastie uväznených a ich štatút e, je diskutovateľný. Ale aby sme vzali do úvahy a reagovali na to, že bieloruský režim ide dobrým smerom Eh, prepustil politických väzňov, že tu došlo k uvoľneniu eh, pokiaľ ide o vzťah s občianskými spoločnosťami, tak za posledné dva roky Európska únia prijala určité kroky, aby ukázala svoju vôľu obnoviť vzťahy s touto krajinou. Takže v prvom rade tu boli návštevy vysokého zástupcu eh, Solana, pani Waldnerovej, boli tu tiež početné návštevy a výmena vysokých funkcionárov a diplomatov a potom a predovšetkým sme sa rozhodli pozvať Bielorusko, aby sa zúčastnilo na multilaterálnej schôdzi e, východného partnerstva. To, táto iniciatíva bola zahájená Európskou úniou pod českým predsedníctvom v prvej polovici 2009. Tu sa má prehlbiť politický dialog s krajinami východnej Európy a Južného Kaukazu a zároveň ich máme postupne zaintegrovať do vnútorného trhu Európskej únie, takže Bielorusko sa zúčastňuje na tej multilaterálnej časti dohody o východnom partnerstve a musím povedať, že veľmi entuziasticky Združili sme štyri platformy, ktoré sú piliermi tohto východného partnerstva a vždy Bielorusko bolo zastúpené na veľmi dobrej úrovni a prispievalo pozitívne k spoločnej diskusii. Takže toľko k dnešnej situácii. Pred niekoľkými týždňami naši ministri zahraničných vecí sa rozhodli, e, že sa na jeden rok uvoľnia sankcie voči Bielorusku, zákaz pohybu niektorých vedúcich predstaviteľov potom zmrazenie vlastníctva týchto vysokých zástupcov v našich krajinách. E, na jeden rok e, sme uvoľnili sankcie, ale zároveň na jeden rok e, sa toto prerušenie sankcií uvoľní, čiže na nasledujúcich 12 mesiacov tu nebudú sankcie voči týmto subjektom. Zároveň Ráda pre e, všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy sa rozhodla, e, že v prvom rade komisia musí e, prísť s odporúčaniami o možnostiach rokovania s Bieloruskom pre uľahčenie vydávania víz na 6 dní krátkodobých víz do Európskej únie, čiže v angličtine um, uľahčenie víz a uh, po druhé, boli sme požiadaní o prípravu Shadow Action Plan, teda budeme sa inšpirovať akčnými plánmi, ktoré sme spoločne vypracovali s krajinami strednej a východnej Európy a južného Kaukazu v prípade politiky susedstva a máme navrhnúť orgánom tejto krajiny akčný plán, ktorý bude taký nenáročný. Bude tu niekoľko cieľov, demokratické reformy, eh, hospodárske reformy a mm, na oplatku by sme mohli samozrejme im po, ponúknúť niečo, čo zaujíma ich. Komisia pracuje intenzívne na týchto dvoch veciach, čiže uľahčenie vízového režimu a e, tieňový akčný plán a dúfame, že v nasledujúcich mesiacoch, ak Lukašenkov režim potvrdí svoju vôľu demokratizovať postupne e, svoj režim a spoločnosť, tak potom tu bude možnosť na našej strane zaangažovať sa viacej s touto krajinou. Bieloruským orgánom sme povedali, že pozorne budeme sledovať vývoj v piatich oblastiach. Prvá z nich je liberalizácia rámca Eh, v ktorom fungujú médiá. Hlavne teda ide o distribúciu médií, hlavne nezávislých médií v Bielorusku. Druhá vec, aby tu neboli ďalší politickí väzni. Tretia podmienka, zlepšenie registrácií, podmienok registrácie mimovládnych organizácií. Štvrtá podmienka, zmena uh, a doplnenie e, volebnej legislatívy by sa brali do úvahy určité odporúčania, e, ktoré formuloval OBSE. No a potom piata podmienka zlepšenie slobody prejavu, aby aj politická opozícia mala viacej možnosti vyjadriť sa bez toho, že by sa musela obávať represií. Uh, Takže toľko k našim návrhom smerom k bieloruským orgánom. E, za komisiu sa nám zdá, ale tiež teraz zdôrazňujem, že je to návrh, názor komisie, nie únie. Myslíme si, že je dobré ísť vpred e, pokročiť v, v ratifikácii dohody o pridružení a spolupráci, pretože ak táto partnerská krajina, hoci je to ťažká krajina, nejde o darček režimu, ktorý riedi túto krajinu, ale naopak je to pre nás nástroj, aby sme diskutovali s touto krajinou o všetkých e, veciach spoločného záujmu, hlavne tie, ktoré sú problematické. Ak budeme mať e, dohodu o partnerstve a spolupráci, tak tu budú pravidelné stretnutia na ministerskej úrovni, na úrovni expertov a vysokých zástupcov, kde môžeme pokročiť e, v oblastiach, kde si to želáme a môžeme hovoriť o sporných bodoch. Takže toľko pár slovami e, zhrnutie nášho stanoviska a samozrejme e, rád odpoviem na vaše otázky, ak sa vyskytnú. Ďakujem. Bene, grazie per... Dobre, ďakujem za túto prezentáciu. Máme už e, poslancov, ktorí sa hlásia do diskusie. V prvom rade by som chcel dať e, slovo e, spravodajcovi a kolegovi Palaxisovi. Thank you very much. Ačiū labai. Ďakujem pekne. Įdomu išgirsti apie komisijos nuomonę. Ďakujem, bolo veľmi zaujímavé vypočuť si stanovisko komisie a myslím, že komisia si zvolila tú správnu cestu. Bielorusko z dôvodu krokov jeho e, prezidenta e, si zvolil cestu e, sebaizolácie a pred pár rokmi EU pomohlo Bielorusku na ceste k tejto izolácii svojimi vlastnými krokmi. Ale zmeny v Bielorusku sú možné iba Ak budeme mať e, veľa príležitostí na kontakty na rôznych úrovniach, nielen na tej najvyššej, ale aj na tej základnej, e, na úrovni e, kultúrnych vzťahov, história 21. 20. storočia nám ukazuje, že východné partnerstvo E, a aj vzťahy so Západom, že tu došlo k veľkým e, zmenám medzi Západom a Východom. A ja si myslím, že teda ten smer, ktorý sme si teraz volili, je správny. A e, parlament, predchádzajúci parlament, v predchádzajúcom legislatívnom období, keď sme hovorili o ľudských právach v Bielorusku a politických slobodách v Bielorusku, Spomenuli sme, že potrebujeme skutočný dialog a myslím si, že k tomu sme aj prispievali. Litva, Lotyšsko, Poľsko, e, ďalšie susedné krajiny, Bieloruska e, tiež takúto politiku podporujú. A ja e, by som preto vás chcel požiadať o zodpovedanie nasledujúcich otázok. Možno nebudete mať dosť času na to, aby ste zhodnotili e, zákon, ktorý bieloruský parlament prijal, k, teda, e, pokiaľ ide o zmeny volebného práva. Existuje oficiálne vyhlásenie, ktoré ho hodnotí ako obrovský krok vpred tak neviem, e, či by ste nám vy mohli poskytnúť vašu vlastnú analýzu tohto pozitívneho kroku zo strany bieloruských orgánov. E, právom ste e, spomenuli, veľmi správne ste spomenuli, že správne fungovanie opozičných síl a mimovládnych organizácií sú predpokladom pre dobrý rozvoj v tejto krajine. A um, ako si ceníte tá kontakty s opozíciou nielen na oficiálnej úrovni? Um, v tejto oblasti je Európsky parlament veľmi aktívny. Pomerne prednedávno, minulý týždeň, Aleksandr Melinkevič navštívil Európsky parlament ako opozičný líder a komisia, myslím, tiež celkom intenzívne spolupracuje s opozíciou. Ehm, Ferrero Waldnerová Solana sa stretli s opozíciou aj aktivistami. Ako hodnotíte e, situáciu opozície v Bielorusku? Veľká väčšina opozície e, hovorí e, za, chce, za to, chce, aby sa EÚ otvárala Bielorusku a takí aktivisti ako Anatolí Lebenská a iní si myslia, že kontakty s Eh, oficiálnymi miestami Bieloruska a táto nová politika EÚ eh, skutoč eh, podporujú Lukašenkov režim. Takže toto sú otázky z mojej strany pre vás a ešte raz vám ďakujem za informácie, ktoré nám poskytujete. Ďakujem. La parola al kolega... Slovo, slovo má kolega Protasievič, ktorý predseda delegácii EU Bielorusko. Eh, thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. Už takmer dva roky predsedám delegácii pre vzťahy s Bieloruskom. A z tohto dôvodu eh, je mi táto situácia aj postup tejto oblasti dosť známy pokiaľ ide o vzťahy medzi Bieloruskom a EÚ. A dovolte mi povedať, že východisko bolo dosť radikálne a prísne. Pred rokom som akceptoval zmenu v politike e, voči Bielorusku E, pokiaľ išlo teda o izolovanie krajiny, e, chceli sme začať teda oficiálne kontakty, e, rokovania, chceli sme podporovať orgány Bieloruska na ceste k demokracii. Avšak musím povedať, že keď zhodnotím túto situáciu po roku a pol, musím povedať, že som skutočne sklamaný v oblasti ľudských práv a demokracie. V prvom rade pokiaľ ide o to, čo povedal pán Mingarelli vo svojom e, úvode, e, sloboda e, médií je skutočne ešte stále veľmi obmedzená napríklad podľa Medzinárodnej federácie novinárov a ich správe, ktorá je veľmi čerstvá, len pred mesiacom ju vydali. A ešte stále tu nie je skutočná sloboda pre politické e, e, síly a e, mimovládne organizácie, aby mohli fungovať. Kresťansko-demokratická strana e, bola veľmi e, často e, zamietnutá na oficiálnej e, úrovni, teda ne, nemohla sa vôbec ani registrovať oficiálne. Komunistická strana chcela iba zmeniť svoje meno a tá má tiež veľké ťažkosti. Jednoducho iba, aby sa povolila malá zmena v jej názve, nič viac. A potom ďalej pred pár týždňami Ehm, sa nám zdalo, že situácia je veľmi priaznivá, pokiaľ ide o e, zmenu a e, OECD e, má teda k dispozícii zoznam zmien v zákonoch Bieloruska v určitých oblastiach. Práve sa s tým zaoberá bieloruský parlament. Mal by sa s tým zaoberať, ale OECD presne nevie, o aké zmeny ide oznámilo sa, že nový zákon ošetruje e, takmer 90 e, tých odporúčaní OECD, ale nikto nevie, e, či je to tých 80 z tých najdôležitejších alebo najmenej dôležitých. Napriek písomnej dohode Eh, ústrednej volebnej komisie a orgánmi OECD eh, z minulého februára, eh, že predtým, než sa tento nový zákon predloží parlamentu, ešte raz sa skonzultuje na pôde OECD. Nedošlo ku konzultáciám, takže ešte stále um, nevieme presne, aký je výsledok, aké zmeny sa vlastne zaviedli vo volebnom zákone. A napokon, ako povedal pán Mingarel, ešte stále približne 10 ľudí, e, ktorých Amnesty International považuje za e, väzňov svedomia v Bielorusku a jeden z nich je ešte stále zadržiavaný vo väzení, totižto pán Dubský. Chcel by som ho osobne spomenúť. A preto moja otázka znie takto. E, aký je výsledok? Pretože v novej politike EÚ a Bieloruska E, tu ide o dialog v oblasti ľudských práv, začal sa. Aké sú výsledky tohto dialogu? ak nejaké sú e, v prvom rade. To je moja otázka. A po druhé, dnes do poludnia, keď sme si vymenali názory s e, novou vysokou zástupkyňou pre, pre zahraničnú politiku EÚ sa pani Aštonovou, spomenula Eh, tichú diplomáciu a skutočne ja mám obavy že táto tichá diplomácia v prípade Bieloruska eh, povedie k tichu, pokiaľ ide o ľudské práva a ich porušovanie. A dovolte mi povedať, že toto je veľmi riskantné nielen pre nás, ale e, predovšetkým pre tú časť bieloruskej opozície, ktorú Aleksandr Menukevič vedie, ktorí podporujú e, politiku EÚ a EÚ, lebo on e, vlastne jemu hrozí, že stratí kredibilitu e, v bieloruskej spoločnosti, pretože e, nedochádza k nejakej skutočnej zmene a čo je dôležitejšie, môže stratiť dôveru v nás ak v našej politike e, vlastne začneme obchádzať ľudské práva, teda opozíciu, a ak na ňu budeme zabúdať v našom dialógu. A tu by som chcel spomenúť oficiálnu návštevu eh, eh, premiéra eh, Berlusconiho v Minsku v pondelok a verte mi, to bolo poprvýkrát, čo európsky líder prišiel do Minsku. To je v poriadku. Ale počas svojej návštevy sa nestretol s demokratickou opozíciou a to je veľmi riskantný smer a chcel by som eh, spomenúť pánovi Mingarelimu, eh, že to komisia nepodporuje eh, a mali by sa tomu európsky lídry v budúcnosti vyhnúť. Bene, dopo questi due interventi mm, abbiamo una... Ďakujem. Um... A, ale prosím, buďte struční, pretože máme e, dlhý zoznam rečníkov. Chceme ešte diskutovať o Sýrii, o Afganistane, takže ešte raz vás žiadam, aby ste obmedzili váš reč, rečnícky čas na dve minúty. Ako prvý e, vystúpi kolega Schulz. Nech sa páči. Herr Mingarelli, Sie haben in Ihren Ausführungen sehr... Pán Mingarelli, spomínali ste šance pre eh, možnú eh, dohodu o dobrom susedstve. Mám na vás otázku, mohlo by byť, že to jedno partnerstvo bude brániť, respektíve blokovať druhému partnerstvu, respektíve ako hodnotíte momentálne colnú úniu medzi Bieloruskom a, a, a Ruskom, a, a že vlastne najmä eh, otázka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 Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Chcel by som podbori, podporiť Jacika Protaševiča. Myslím, že je na čase, aby opozícia bola súčasťou dialogu. Bieloruská opozícia je ignorovaná. Kladiem si otázku, či je to úmyselná politika Európskej únie a komisie? pretože dopad je taký, že sa posilňuje Lukašenkov režim. Zdá sa mi, že komisia a rada musia vyložiť karty na stôl. Myslíte si, že máte primerané politické vzťahy s bieloruskou opozíciou, ktoré posilnia jej štatút? Rád by som vedel, Aké sú vaše vzťahy s opozíciou a vzťahy opozície a pána Solanu a pani Waldnerovej a prečo sa pán Berlusko nestretol s opozíciou a potom, keď ste jednali s bieloruskou administratívou, do akej miery bola opozícia toho súčasťou. Ak nemôžete odpovedať teraz, eh, tak položím otázku podrobnejšie a písomne. Ako poslanec z Polska vám môžem povedať, že opozícia potrebuje nie právo hovoriť eh, alebo právo na tlačené médiá. Potrebuje vedieť, že ľudia jej do nej vkladajú určitý štatút, že má určitý štatút. Rád by som poznal váš, váš názor na túto tému, potom volebný zákon a tu potrebujem jasnú odpoveď z vašej strany. Nemá zmysel oceňovať e, Lukašenka za zmeny vo volebnom zákone. My nechceme zmeniť zákon, my chceme slobodné voľby, vy, dámy a páni, a vy, pán Mingereli, všetci dobre viete, že volebné právo môže byť len dymovou clonou. Volebné právo sa dá zmeniť e, na to, aby boli slobodné voľby menej pravdepodobné. A na záver ešte pán predseda, teda toľko na záver, pán predseda, ďakujem. Il kolega Kiene. Kolegyňa Andrikiene, prosím, aby ste bola stručná. Nechcem uh, vám brať slovo, ale je to otázka demokracie. Ďakujem, pán Mingeli, za vašu syntézu situácie v Bielorusku. Moja otázka sa týka hospodárstva v tejto krajine. Mohli by ste, prosím, uh, informovať o stave bieloruského hospodárstva v tejto etape, hlavne v kontekste svetovej hospodárskej a finančnej krízy? A druhá otázka, uh, bieloruské orgány uh, urobili určité kroky smerom k liberalizácii hospodárstva v nedávnych rokoch údajne a oni tvrdia, že je tu väčšia sloboda pre zahraničných investorov v Bielorusku. Mohli by ste um, toto potvrdiť alebo vyhrátiť a je tu teda väčší prienik európskych spoločností do bieloruského hospodárstva. A ďalšia otázka sa týka nedávnych vyhlásení Ruska, Bieloruska a Kazachstanu, že všetky tri krajiny spoločne ako únia, ako colná únia vstúpia do VTO. Je to len propaganda, alebo je tu niečo konkrétne, čo treba brať vážne v týchto vyhláseniach? Ďakujem. Grazie, kolega. Ďakujem, kolegyňa. Slovo má kolega Vigenin. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Ujímam sa slova ako predseda delegácie Európskeho parlamentu v Euroneste, zhromaždenie, ktoré sa ešte len pripravuje a jeden z hlavných problémov, ktorý máme, je účasť Bieloruska na tomto zhromaždení. Musím povedať, že náš parlament nie je pripravený na uznanie spôsobu, akým Bieloruský parlament bol zvolený a pozvať členov Bieloruského parlamentu, aby sa plne zúčastňovali na tomto zhromaždení. Máme určité rozhodnutia, ktoré sme už prijali tento rok a budeme ich revidovať. Sme pripravení urobiť určité e, drobné kompromisy, ale kým nebudeme mať demokraticky zvolený parlament, tak dnes sme pripravení ho zahrnúť do zhromaždenia. Samozrejme, že sú tu problémy rôzneho druhu. Nechcem ísť do podrobností, ale moja otázka je, ako by ste zhodnotili účasť Bieloruska vo východnom partnerstve, teda doteraz. A aké sú podľa vás ich e, záväzky, ako chcú zostať súčasťou, to, zúčasť, zostať súčasťou, to, zostať súčasťou tohto partnerstva. Pardon. Uh, Máme tu určitú solidaritu medzi členskými e, štátmi a krajinami východného partnerstva. Myslíte si, že by bolo múdre, aby Európska únia vyvíjala koordinovanejšiu politiku medzi komisiou, radou a parlamentom smerom k Bielorusku, minimálne v niektorých aspektoch e, politiky, ktorá už e, začala. Hovorím to preto, lebo ja si myslím, že my musíme napomáhať tejto politike, ale zároveň sú tu otázky princípov a hodnôt, ktoré nemôžeme mm, prerušiť alebo porušiť. Čiže potreba podpory, vzájomnej podpory, aby sme úspeli vo východnom partnerstve. Ďakujem. Grazie, la parola al collega Tanok. Ďakujem, slovo kolega Tanok. Ďakujem, pán predseda. Vrátim sa do roku 2002, keď som vstúpil do výboru pre Bielorusko, Moldavsko. Ja úplne súhlasím s tým, že izolačná politika, ktorú e, realizujú e, tak USA, ako aj členské štáty, e, neprináša žiadny úžitok. Namiesto toho nedávny prístup cukru a byča je ten správny. Prezident Lukašenko je mm, veľmi zbehlý, mm, pozná sovietský režim, určite to nie je demokrat a nikdy nebude, ale chápe našu politiku. Musíme s ním eh, jednoducho komunikovať. Otázka na pána Mingareliho nie je možno vo vašej kompetencii, ale vyskytla sa v Edinburgh E, sú to vojenské cvičenia Bieloruska a Ruska, kde neboli pozvaní pozorovatelia EÚ alebo NATO, čo bola veľká provokácia. Chápem scenár, ktorý e, tu načrtli. Bola tu invázia litovských e, terorizm, teroristov. Neviem, či je to fantázia alebo skutočnosť, ale to som počul, ale mohli by ste to prosím skomentovať? Grazie. La parola il collega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 s pánom Milinkevičom na čele. Myslím, že sa stretli s zastupcami všetkých politických skupín. Neodkazujeme iba na politickú situáciu, e, e, a situáciu opozície a slobody tlače, ale lokálne voľby e, budúci rok Bielorusko budú lakmusovým testom pre demokraciu v Bielorusku ukážu, či e, volebný zákon bol dobre pripravený a či sa bude aj uplatňovať. Druhá otázka sa týka hospodárskej e, situácie. energetické zdroje, vrátanie e, plynu, e, rastu na cene. Zvyšujú sa smerom k svetovým e, cenám a to by nemala ani tak veľmi pomáhať EÚ, ale medzinárodné finančné inštitúcie. Opozícia hovorí, že toto by mal byť e, dôležitý e, prvok podpory, ktorá by so sebou priniesla e, zvýšenie občianských slobod, podporu opozície, slobodu tlače. Takže toto je tiež dôležité. A napokon, pán predseda, posledný bod, ktorý som chcel spomenúť Ide, to zníženie, e, ide tu o zníženie vízových poplatkov pre občanov Bieloruska. Podľa komisára Baro nie je možné ich znížiť, ale moja otázka je, či komisia vôbec o takomto kroku e, uvažuje. Ďakujem kolega Panceri, ďakujem pán predseda. Súhlasím s vami, doktor Mingarelli Myslím si, že našim cieľom je vytvoriť podmienky preto, aby taká krajina ako Bielorusko naozaj e, išla smerom k demokracii a ochrane e, práv. Požiadavky komisie idú napokon týmto smerom a e, ide tu aj o prispôsobenie volebného zákona. Um, Súvisí to s pluralizmom, s politickým pluralizmom v tejto krajine a demokraciou. Naozaj treba tu ešte toho veľa urobiť v tejto krajine. A e, keď si spomeniem na to, čo hovoril kolega Protasievič, ako naozaj komisia hodnotí nedávnu návštevu talianského premiéra len pred pár dňami a jeho e, návštevu Lukašenka Lukašenko potom tlači e, e, referoval o otvorení sa Európy voči Bielorusku. Chápme správne, e, samozrejme každá krajina má slobodu programovať svoje vlastné zahraničné návštevy, ale e, keď si to zoberieme do súvislosti s prácou komisie, chcel by som sa spýtať, či e, komisia a rada e, navzájom konzultovali v tejto oblasti a či napríklad tam bol nejaký mandát pre e, talianského premiéra hovoriť o otvorení európskych vzťahov voči Bielorusku a ak takýto mandát tu nebol, tak ako komisia toto hodnotí? Ako hodnotíte túto návštevu? Aj teda pokiaľ ide o zahraničnú politiku, kde každý štát si bude robiť, čo chce. A aj baronky Aštonovej som sa to dnes snažil eh, spýtať, nebolo to možné, takže ja využívam túto príležitosť, lebo myslím si, že táto téma je vysoko aktuálna a dôležitá. Ďakujem, pán Mirsky. Paldies priekšsēdētāja kungs. Es biju Baltkrievijā vairāk reizes. Uh, un... Ďakujem, pán predseda. Bol som v Bielorusku niekoľkokrát a poznám situáciu v tejto krajine. Mm, každý môže povedať, kto je tam kľúčová opozícia a aké Pán Milenkevič, viem, kam smeruje. Je tam iba 300 ľudí, ktorých zastupuje. Nie je tam nič také ako opozícia. Opozícia nemá podporu väčšinu Bielorusov. A preto mám otázku či komisia a rada plánuje zintenzívny dialog s bieloruskou vládou. Ďakujem. Posledný vstup, kolega Arlaky, nech sa páči. Nie, vzdávate sa e, svojho slova, takže slovo zdávam pánovi Minkaremu. Ďakujem pekne, pán predseda, za všetky tieto otázky a komentáre. Nová legislatíva, nová volebná legislatíva. My ešte vám nemôžeme dať výsledok nášho vlastného hodnotenia, pretože táto nová legislatíva má iba niekoľko dní. Ale pozorovatelia ktorí ju poznajú, nám hovoria, že je tu krok, je to krok dobrým smerom. Ešte raz, nie je to naše vlastné hodnotenie, pretože my ešte nie sme schopní hodnotiť legislatívu, ale niektorí pozorovatelia ju považujú za idúcu smerom k demokracii a vytvoreniu lepších podmienok preto, aby voľby prebehli dobre. Pán Koval nám hovorí, že je dobré, že tu je nová volebná legislatíva, ešte sa musí aj uplatniť. Samozrejme, to je jasné. Nestačí len nová legislatíva, ale je to prvý krok. Najskôr chceme, aby Bielorusko malo novú legislatívu v súlade s odporúčaniami OBSE a potom samozrejme ju uplatniť. Ak to neurobia počas volieb, ktoré budú na jar 2010, tak potom z toho vyvodíme dôsledky. Ale ešte raz, je to krok po kroku. Nestačí, ale treba ho urobiť. Kontakty s opozíciou. To, čo bolo povedané jedným z poslancov, že my zanedbávame opozíciu, to odmietam, to nie je pravda. Pri každej návšteve, ktorá bola zo strany komisie alebo sekretariatu rady, že sme sa vždy stretli s opozíciou. Keď vysoký zástupca Solana tam šiel, taktiež to urobil. Keď pani Valdnerová tam šla, taktiež to urobila. Čiže to je nesprávne, toto tvrdenie. Vždy sa stretávame s opozíciou, keď navštevujeme Bielorusko. Už roky už vlastne od 97. financujeme nezávislých aktérov, e, občianských spoločností, médiá, mimovládne organizácie, združenia, odbory. Mm, vyčítajú nám, že nefinancujeme politické strany, ale my sme vysvetlili, že vzhľadom na to, aké sú naše finančné rámce, nie je možné financovať politické strany z komunitárneho rozpočtu ale že politické nadácie členských krajín určite môžu túto prácu urobiť. Ešte raz, e, opozíciu neignorujeme. Stretávame sa s ňou systematicky. A na budúce, keď pán Milinkevič príde, tak sa ho to môžete spýtať. Uvidíte, ako odpovie. Opozícia väčšinou je naklonená politike zaangažovania sa. Hovorím väčšinou. Hovoria nám, áno, prídite vo väčšom počte, e, želáme si programy spolupráce, nechceme byť izolovaní, chceme mať kontakty s vonkajším svetom. To, čo nám hovorí väčšina členov opozície, samozrejme, hovoria nám, nebuďte hlúpi, neverte posledným krokom Lukašenka. Ak on preukazuje túto očividnú dobrú volu, je to preto, že eh, je k tomu nútený finančnými eh, ťažkosťami a nie preto, že by sa stal demokratom, ale opozícia hovorí, využite túto príležitosť, nenechajte nás v izolácii a urobte to tak, aby čoraz viac Európanov prišlo do Bieloruska, aby sme mali s nimi kontakty. Opozícia, treba to ešte raz povedať, je rozdelená, čo prispieva k tomu, že Lukašenko má ešte stále vysoké preferencie. Nie je to len tá skutočnosť, že voľby nie sú slobodné. Sú tu dva prvky. Prvý z nich je ten, že opozícia je rozdelená a druhý z nich, niektorí z vás to mm, povedali, doteraz úroveň, životná úroveň e, bežného Bielorusa je ešte stále vyššia ako životná úroveň bežného obyvateľa susedných krajín. A toto vysvetľuje, prečo, aj keď e, voľby neboli slobodné, výsledky sú také, boli také, aké boli. Pán Protaševič sa pýta, aké je hodnotenie, aké sú výsledky otvorenia Európskej únie, ktoré, o ktoré sa snažíme už dva roky. Máte pravdu, tieto výsledky nie sú vôbec nejaké skvelé. A reformy, e, ktoré sa začali vôbec nie sú systematické ani nezvratné. Je to veľmi, sú to veľmi krehké kroky, my to stále opakujeme. Pán Tanok to povedal, že tu nie je alternatíva. Alternatíva je len izolácia krajiny a tá nevedie k ničomu. Takže aj keď si myslíme, že reformy sú ešte také veľmi diskrétne, nestačia, zdá sa nám, že ich treba povzbudiť, uplatňujúc túto politiku cukru a biča. Hovoríte nám, že ešte stále tu nie je sloboda pre politickú opozíciu, to je pravda, môžem to len potvrdiť, ešte stále je riziko byť e, v opozícii v politike, stále je ťažké pre nezávislý denník, aby bol voľne distribuovaný a pre mimovládnu organizáciu je ťažké zaregistrovať sa. Len e, že tu boli určité diskrétne kroky dobrým smerom, treba ich stimulovať. Či to bude fungovať, to nevieme. Je tu ale riziko, ktoré musíme prijať. Zdá sa nám, že je nebezpečnejšie nerobiť nič, nebezpečnejšia je izolácia ako snaha ísť dobrým smerom. A tu sa vraciam k vašej otázky. Hospodárska a finančná situácia, ak bude otvorenie v režime, tak je to preto, že poprvýkrát za 12 či 13 rokov došlo k skutočným ekonomickým a finančným problémom viaceré dôvody a síce, že cena ruského plynu pravidelne rastie, k tomu vedu. E, Čiže to spôsobuje problémy, pretože toto hospodárstvo je dotované umelými cenami plynu, ktorý dodáva Rusko a potom tiež je tu svetová kríza, ktorá sa mm, odrazila aj v tejto krajine. Teda museli začať rokovať e, s Medzinárodným menovým fondom a tiež žiadajú makrofinančnú pomoc Európskej únie a komisia navrhla parlamentu, aby sa udelila makrofinančná pomoc vo výške 200 miliónov eur. Ešte sa o tom diskutuje, ale budú tu veľmi prísne podmienky Medzinárodného menového fondu. Vždy, keď udelujeme makrofinančnú pomoc, to tak je. Čiže hospodárska situácia veľmi ťažká. Nepochybne to je dôvod, prečo došlo k otvoreniu zo strany vodcov režimu. Otázka, či e, colná únia, ktorú Bielorusko práve formuje s Ruskom a Kazachstanom, môže mať dopad na naše vzťahy s touto krajinou, tak najskôr treba povedať, že už mnohé roky existuje colná únia medzi Bieloruskom a Ruskom. Ale nefunguje to. Mm, je to niečo ako všetky dohody, ktoré boli podpísané v rámci e, CIS, čiže množstvo dohôd, ale skutočnosť e, v skutočnosti sa uplatňuje toho málo. Čiže ani táto únia ešte neexistuje, ešte stále sú tu colné poplatky. A či zajtra, keď e, E, tu sa vytvorí, teda obrazne povedané, táto colná únia medzi Kazachstanom, Ruskom a Bieloruskom bude mať na nás dopad? Nie, nebude to brániť e, podpisu dohody o, o spolupráci ani akčnému plánu v rámci politiky susedstva. Problém sa vynára vtedy, keď tu bude colná únia a keby chceli medzi s nami mať e, dohodu o voľnom obchode, to nie je možné ale ešte nie sme v tom štádiu e, rokovania o takejto zmluve. Ale problém mm, sa týka skoro Ruska, pretože Rusko sa rozhodlo, že vstúpi do VTO, v rámci celnej únie s Bieloruskom a Kazachstanom sme my zablokovaní. Áno, mám hovoriť stručnejšie, dobre, ďakujem. Účasť na východnom partnerstve veľmi pozitívna. Štyri platformy, bezpečnosť, riadenie a správa, bezpečnosť energetických dodávok, integrácia, hospodárska integrácia a kontakty medzi ľuďmi. Vždy na úrovni ministrov zahraničných vecí sa stretlo množstvo expertov. Vždy tu bola silná vôľa zúčastňovať sa na takýchto Eh, združeniach, ale problém je s Abchádskom, s Abchádskom a Južným Oseckom. Ak uznajú nezávislosť týchto dvoch regiónov, tak sa obávame reakcie Gruzínska, ktorý je členom východného partnerstva. Otázka pána Tanoka, vojenské cvičenia ja neviem, čo vám mám odpovedať. Počuli sme to isté, čo vy. E, polský minister Šikovský nás upozornil, že tu boli tieto vojenské cvičenia v Bielorusku z dôvodov, ktoré ste spomenuli, presne pre tieto dôvody. Čo si o tom myslíme? Čo vám mám na to povedať? Radšej by sme boli, keby sa to nestalo, ale mm, je to niečo, čo nás trápi. Otázka pána Panceriho, návšteva Berlusconiho, chápete, že ako funkcionár komisie radšej nebudem komentovať to, čo hovoria šefovia vlád. Aj, aj ja, hovorí pán Provera. A mm, koordinovanejší prístup medzi komisiou, radou a parlamentom. Medzi komisiou a radou problém sa vyriešil niekoľko týždňov a za parlament, tak vždy, keď si to želáte, tak my vám vysvetlujeme, čo robíme, prečo to robíme a samozrejme, že počítame s vašimi odporúčaniami, aby sme našu vlastnú stratégiu tomu prispôsobili. Takže toľko k otázkam. Is it a point of order? Technická otázka. Áno. Pán predseda, Myslím, eh, že eh, ste ma nepochopili správne. Teda môj príspevok. Je to technický bod? Nebol som správne pochopený, lebo ste mi nedovolili ukonči, eh, t, t, t, do, dokončiť môj prejav. Viem, že došlo k týmto kontaktom ale myslíte si, že tieto kontakty s opozíciou sú dostatočné, proporcionálne? Nechcem teda, aby medzi nami bol, bolo nejaké nedorozumenie, pán Mingarelli. Ja. Chceme sa stále zlepšovať. E, nestačí to nikdy nemáme dosť odvážnych ľudí, ktorí e, majú problémy. Samozrejme, že by sme chceli, aby veci boli lepšie. E, grazie per questo... Ďakujem za toto prvé kolo. A prešli by sme k dohode o pridružení so Sýriou. E, všeobecný úvod z mojej e, strany e, vynecháme a rovno odovzdám slovo vám. Pán Minkarer. Ďakujem pekne, budem veľmi stručný. Takže komisia rokovala medzi rokom 2000 a 2004 o zmluve o pridružení so Sýriom. V roku 2004 sme skončili naše rokovania, ale z dôvodov politických ťažkostí, ktoré existovali vo vzťahoch medzi EÚ a Sýriou, Rada bola toho názoru, že nebolo vhodné podpísať a ratifikovať túto zmluvu o pridružení. V roku 2008, čiže minulý rok, po zmene politickej situácie e, v Sýrii voči svojim susedom sa rozhodlo v rade, že je vhodné nadviazať na diskusie so Sýriou a zaktuálnili sme túto zmluvu o pridružení koncom roka 2008. Išli sme do Damásku v decembri, aby sa zmluva parafovala. V prvom po roku 2009 sme túto zmluvu preložili do všetkých jazykov EÚ táto e, zmluva bola právne nenapadnutelná. Potom sme mali politické diskusie o situácie e, v ľudských právach v, Súrii, v Sýrii. Tým sme prijali unilaterálnu deklaráciu o ľudských právach a podmienky, za akých by sa táto dohoda dala prerušiť. Švedské predsedníctvo pozvalo v novembri ministrov zahraničných vecí, ministra zahraničných vecí Sýrie by podpísal túto zmluvu v Bruseli. Reakcia e, ministra Mohalema bola taká, že my sme my nie sme pripravení podpísať túto zmluvu, musíme mať určitý čas na preskúmanie tejto správy, tej, tejto zmluvy, pardon, čiže s, potom sa k vám vrátime, aby sme vám povedali, či skutočne chceme podpísať túto zmluvu. V tomto stave komisia navrhla sírským orgánom, aby že im pomôže vyhodnotiť túto správu, ale Sýria povedala, že to nie je nutné, že e, oni robia svoje vlastné hodnotenie a, a prezidentovi Asadovi predložia výsledky hodnotenia v marci. Medzi tým sme zistili, že boli konzultácie so susednými krajinami, ktoré majú zmluvy o pridružení ako Alžírsko, Egypt a Jordánsko. A teda prečo Sýria e, si myslí, že nie je e, nutné, nie je teda naliehavé podpísať túto zmluvu. Podľa mňa sú tu tri dôvody. Najskôr protokolárny dôvod. E, dali sme im 10 dní, aby prišiel do Bruselu. Samozrejme, on si myslel, že to nie je podmienka, ktorú by mohol prijať, preto aby prišiel do Bruselu a podpísal túto zmluvu. Povedal nám, vy, čo, vy ste nás nechali čakať 4 roky a teraz máme my za 10 dní prísť do Bruselu, takže to nie je seriózne, to sa dá pochopiť. Druhý dôvod, sírske orgány, Uh, sírským orgánom, orgánom prekážalo vyhlásenie o ľudských práv, ktoré bolo unilaterálne, ale toto vyhlásenie nezavesuje k Sýriu k ničomu. Išlo o to, že s ostatnými krajinami e, stredomorskej panvy nemáme unilaterálne vyhlásenia tohto typu ako prílohu zmluvy a po druhé sú tu hospodárske dôvody. E, Sýria si myslí, že ekonomicky táto správa, túto mm, zmluvu, mm, že im nebude prospešná, že tu budú straty z daňových príjmov, Myslia si, že tu bude zvýšená konkurencia pre niektoré z ich podnikov v sektoroch, ktoré sú už krehké. Tiež by tu mohol byť nárast európskeho exportu do Sýrie a ten opak z krátkodobého hľadiska, ten opačný pohyb je málo pravdepodobný, čiže finančná pomoc, e, ktorú žiadajú, aby sme im pomohli, aby sa dostali na úroveň, ktorá bude teda primeraná, aby podpísali túto zmluvu. My vysvetľujeme Sýrii, že zo stredno- a dlhodobého hľadiska implementácia takejto zmluvy, ak tu budú nejaké štruktúrálne reformy v Sýrii, <clears throat> otvorí sa hospodárstvo, že to môže len prospieť eh, partnerskej krajine a my dúfame, že bude možné obhajiť túto pozíciu v Damasku, aby náš sírsky partner túto zmluvu podpísal, pretože podľa nás je dôležité mať už čoskoro zmluvnú bázu preto, aby sme zintenzívnili naše vzťahy s týmto veľmi dôležitým partnerom, akým Sýria je. Takže toľko zhrnutie situácie slovo. Samozrejme, už máme zoznam rečníkov. E, najprv má slovo spravodajca, e, ktorý sa zaoberá dohodou o pridružením. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Mingerelli, keď porovnáme túto dohodu medzi Európskou úniou a Sýriom s ostatnými dohodami o pridružení, ktoré Európska únia uzavrela s arabskými krajinami, či už ide o juh alebo východ Stredomoria, aké sú špecifiká e, tejto zmluvy so Syriou, či už ide o politické alebo hospodárske hľadisko, ako aj obchodné hľadisko. Povedali ste nám, že Sýria sa obáva, že tu bude kombinovaný efekt e, zníženia um, colných príjmov, zvýšenie exportu z EÚ stagnácie e, vývozu e, smerom do Európskej únie. Tieto obavy podľa vás sú podložené a je tu e, možnosť, ako to napraviť nejakou, nejaký, nejakou zmenou v tejto zmluve. A tretia vec, tretia otázka sa týka ľudských práv, ako sa vyvinula táto situácia, keď Syria vyšla zo svojej politickej izolácie po samite v Dohe a po tom samite z júla 2008 pre EÚ a Stredomorie. Ďakujem. Slovo má kolega Salafranka. Gracias, eh, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. S veľkou pozornosťou som si vypočul slova pána Mingareliho a tiež uh, pozíciu rady a teda ako sa toto stanovisko vyvíjalo. E, zaujímalo by ma, prečo tomu tak bolo. Najprv sa rada zdrála, a e, teraz je situácia zmenená. Ako sa e, tá situácia vyvinula? Chcel by som sa opýtať, či možno medzi Syriou a Libanonom opätovné obnovenie rokovaní zohralo svoju úlohu. Potom by som sa rád opýtal, či v každodennej praxi e, na rade je obvykle, že sa dá lehota desiatich dní, ako nám povedal pán Mingarelli, e, keď e, sa pozýva partnerská krajina na podpis dohody. Naozaj ste mali dôvod na to, aby ste im povedali, áno, buď teda zober 10 dní alebo vôbec nič, pretože vlastne E, toto jednoznačné prehlásenie EÚ ohľadne e, dodržiavania ľudských práv v Sýrii e, zo strany EÚ vlastne im ukazuje, že my ich vlastne nechceme za partnera. Ak Môžem, pán predseda, teda nechcem sa vrácať k predchádzajúcemu bodu, ale keď ste hovorili o, o politike cukru a byčákov v prípade Bieloruska, potom musím spomenúť v Sýrii aj e, zrušenie e, trestu smrti. Neviem, ako sa postupovalo v prípade e, Bieloruska, či to bola politika Cukroviča. Každopádne v Sýrii to bol podstatný element a musíme to analyzovať. Ďakujem, pán Petering. No. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa srdečne poďakovať kolegovi Mingarelimu za jeho prácu, v oblasti, ktorá je pre EÚ veľmi dôležitá. Myslím si, že Sýria je kľúčovou krajinou na Blízkom východe a je význam e, si možno ani dobre neuvedomujeme. Kolega Salafranka spomínal pred chvíľou Libanon. Ja by som e, podpis, no, pod, podporil to, čo povedal pán e, viceprezident. Je blízko k Iránu, Sýria ak e, chceme toto obliehanie ako keby e, e, uvoľniť, tak musíme sa snažiť o lepšie vzťahy, silnejšie vzťahy so Sýriou. Sýria môže prispieť veľkým príspevkom v rámci riešenia situácie na Blízkom východe a v Palestíne. Potrebujeme Sýriu. Chcem E, skôr než sa budem venovať ľudským právam, povedať, že som navštívil minulý rok Sýriu a hovoril som so zástupcami e, rôznych náboženských spoločenstiev v Sýrii a musím povedať, že e, ponúka oveľa väčšie ľudské práva ako väčšina ostatných arabských krajín. Všetci mi potvrdili, že môžu sa slobodne vyjadrovať, môžu praktizovať svoje náboženstvo, že aj spolupráca medzi moslimmi a kresťanmi je dobrá. Každopádne je potrebné spomenúť aj otázku ľudských práv. A ak e, bola e, vlastne jednost, a bolo jednostranné prehlásenie z našej strany, je to vlastne už vydlaždená cesta. Chcem podporiť Európsku úniu a francúzského prezidenta pána Sarkozyho 13. júla 2008 e, summitom o Stredozemnej únii vlastne vydlaždil cestu, aby sme sa naozaj e, posilnenie starali o e, Sýriu. To je moja, moje politické posolstvo. Ďakujem, slovo má kolega Tanok. Ďakujem, pán predseda. Že stále mám obavy, pokiaľ ide o e, tie o tú podporu Damašku pre teroristom ako Hezbollah, Hamas a podobné organizácie. Čo sa deje v tejto oblasti? ruský hardware e, dostali tieto e, organizácie k dispozícii, Irán ich financuje, e, Teherán a Dama, Damasku spolupracujú v tejto oblasti a prednedávnom e, explo, e, tu bola nejaká explózia záhadná, obávame sa, teda išlo v o Sýriu a máme dojem, že išlo o e, e severokorejský pokus v Sýrii. Vieme, že majú veľa zbraní hromadného ničenia, možno biologických, určite chemických. E, a e, bolo by dobré o tomto podiskutovať v súvislosti s dohodou o pridružení. A napokon citlivá otázka e, vyšetrovanie vraždy Haridiho v Libanone. E, čo sa stane s dohodou o pridružení, ak sa e, spomenú e, ako vinní e, niektorí ľudia z vládnych kruhov, ktorí spolupracujú na tejto dohode o pridružení. Doktor Mingarelli, vaša odpovede teraz na rade. Ďakujem. Tri otázky, veľmi presné zo strany pána Body. Špecifika tejto dohody v porovnaní s ostatnými dohodami s arabskými partnermi. Špecifikum je práve to unilaterálne prehlásenie o ľudských právach. Treba upresniť zo všetkých zmluv zmluvách tohto typu doložka o ľudských právach je zásadná. Ak jedna zo strán, napríklad Európska únia, je toho názoru, že došlo k porušeniu ľudských práv, tak môže prerušiť implementáciu tejto zmluvy eh, hoci kedy skutočnosť, že tu máme túto unilaterálnu deklaráciu, toto prehlásenie, nič nepridáva k tejto zmluvi. Je to otázka politickej vôle. Nebudem teraz citovať e, krajiny, kde sme mali zmluvy tohto typu, došlo k porušeniu ľudských práv a nedošlo k prerušeniu. Nehovorím o krajinách tohto regiónu, ale iných veľkých krajinách, e, Čiže je to otázka politickej vôle, či rada má politickú vôľu v danej chvíli použiť v doložku o ľudských právach, aby sa prerušila implementácia zmluvy. Ale jedno špecifikum je toto unilaterálne prehlásenie. Ja priznávam, že je tu preto, lebo jeden členský štát to blokoval a aby sme to odblokovali, museli sme akceptovať túto doložku. Uh, či obavy Sýrie sú oprávnené. Ešte raz, veci nikdy nie sú len čierne alebo biele. Z krátkodobého hľadiska E, vstup do platnosti takejto zmluvy môže spôsobiť určité problémy v krehkých e, hospodárskych odvetviach, keď otvárate hospodárstvo, ktoré bolo izolované voči medzinárodnej konkurencie, tak sú tu sektory, ktoré boli dovtedy chránené a ktoré sú slabo vyzbrojené, aby odolali medzinárodnej konkurencii a toto je niečo, čo sa môže Sýrii stať tak ako sa to môže stať hoci ktorému hospodárskemu systému, ktorý sa otvára. Je to pravda z krátkodobého hľadiska a aj to, že dôjde k strate colných príjmov, hoci nebude tá strata až taká veľká, ako tvrdia sírske orgány. Máme tu argument preto, aby sme vysvetlili, aké sú možné krátkodobé straty a aký je zisk z dlhodobého a strednodobého hľadiska. Sírske hospodárstvo sa musí zmodernizovať, či už podpíšu alebo nie túto zmluvu. E, sírska vláda chce, ako každá vláda, zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva a preto musí modernizovať hospodárstvo a postupne sa otvárať smerom na vonok. Toto už začalo a my navrhujeme našou zmluvou e, sprevádzať tento pohyb. Tiež sme vysvetlili našim sírskym priateľom, že máme rozpočet na spoluprácu ktorá formou finančnej a technickej spolupráce nám pomôže, aby sme ich podniky a priemysel e, v mnohých oblastiach dostali na vyššiu úroveň. Čiže sú tu ťažkosti krátkodobé, ale ak e, to bude možné, tak ich e, zmenšíme a pomôžeme i Sýrii dlhodobo a strednodobo. Nemôže vám odpovedať len áno alebo nie. Otázka ľudských práv. Áno, situácia je relatívne stabilná. Ešte niekoľko otázok pána Salafranku. Prečo Európska únia zmenila prístup? Preto, lebo Sýria zlepšila svoje vzťahy s mnohými zo svojich susedov, Libanonom, poznáte Libanon a viete, že Sýria vytvorila poprvýkrát diplomatické vzťahy s Libanonom, že otvorili veľvyslanectvo a menovali veľvyslanca. To niečo znamená. Je tu tiež spolupráca s ostatnými susednými krajinami. Viete, že až donedávna Sýria rokovala s Izraelom prostredníctvom Turecka. Dnes e, sa to skončilo, ale bol tu pohyb dobrým smerom. Čiže boli tu aj voľby v Libanone, ktoré prebehli dobre. E, Libanon si vytvoril vládu národnej jednoty. Mohlo by to byť lepšie, ale mohlo by to byť aj horšie. Čiže v niektorých oblastiach Sýria zohráva pozití- pozitívnu úlohu v regióne, treba to vziať do úvahy. Či 10 dní stačilo na to, aby minister Mohalem prišiel, mm, ja nechcem nahnevať švedské predsedníctvo, ale keď sme ich nechali čakať 4 e, roky, tak nemôžeme im povedať, prídite o 10 dní. Otázka pána Tanoka. Ako vždy, vaša otázka je najťažšia. Hezbollah Hamas, čo s nimi? Keď diskutujeme so sírskymi orgánmi, tak e, vždy ich žiadame, aby využili svoj vplyv, aby Hezbollah a Hamas zohrávali pozitívnu úlohu v Gaze a v Libanone. Vždy, keď diskutujeme so sírskymi orgánmi, to um, povieme. Dokonca sa snažíme e, zlepšiť spôsoby Libanonu, kontrolovať e, libanonsko-sírskú hranicu, pretože, ako všetci vieme, veľká časť zbraní Hezbola prichádza cez túto hranicu. Máme dialog e, so sírskymi orgánmi vysvetľujeme im to, že vzhľadom na ich vplyv na tieto dve organizácie by bolo dobré, aby využili svoj vplyv ale nemôže vám povedať, že by sme robili niečo viac. Zbraň hromadného ničenia v zmluve je doložka, podľa ktorej Sýria e, sa angažuje, že bude bojovať proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. To treba uplatniť, musí tu byť politická vôľa kontrolovať uplatňovanie e, tejto doložky, zavraždenie Haririho, Neviem, na čo príde tribunál, e, nemôžem to hovoriť vopred. Komisia financuje tribunál a Európska únia podporuje fungovanie tohto tribunálu preto, aby sa osvetlila táto politická vražda v Libanone, teda konkrétne premiéra Harliho. Allora, Dobre, takže posledná téma, nová stratégia pre Afganistán. Je to e, prvotná výmena názorov. Nemáme podkladový dokument na túto tému. Je to možnosť pre kolegov, aby e, vyjadrili svoje názory e, spravodajcovi. aby som okamžite odovzdal slovo spravodajcovi Harlakýmu, Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Môj zámer je, aby sme neduplikovali Ehm, prácu s inými dokumentami, inými stratégiami. Chcem len kratučko povedať niečo o profile správy a potom požiadať kolegov, aby mi e, predostreli svoje návrhy. Prvý prvok správy e, to je zrozumiteľnosť Nemala by to byť však e, všeobecná správa, ktorá prehliada tie veľmi konkrétne empirické otázky. Preto chcem, aby Európania, e, ktoré majú záujem v troch veľkých oblastiach, e, aby, aby sa teda tieto, aby sme sa venovali týmto trom témam, v prvom rade e, chcem e, zohľadniť to, čo už sa udialo, pokiaľ ide o stratégiu pre Afganistan v posledných 8 rokoch. Po intervencii v oktobri 2001 chcem e, zmerať dopad civilných intervencií zo zahraničia, pokiaľ ide teda o pomoc krajine zo strany dôležitých hráčov ako USA, Európa, Japonsko a ostatné krajiny. Budem sa snažiť eh, urobiť určitú eh, evaluáciu, hodnotenie eh, toho, čo sa udialo doteraz v obdobiach, kde to malo nejaký dopad, v, v oblastiach, kde to dopad nemalo je jasné zrejme, že potrebujeme eh, silnejšie úvahy eh, v tejto oblasti, pretože tento dopad je nedostatočný. Afgánsky veľvyslanec v Bruseli sa stretol s delegáciou pre Afganistan a eh, poskytol nám prehľad situácie o medzinárodnej pomoci Afganistanu z pohľadu afgánskej vlády a afgánskych ľudí a mm, toto v nás budilo naozaj veľké obavy. Takže chcel by som, aby v práve bol priestor aj pre tento názor. Je teda aj o donorské krajiny, o medzinárodné spoločenstvo, ale je tu potrebný aj pohľad afgánskych úradov, afgánskej e, strany. Nie sú osobitne e, spokojní s spôsobom, ako e, sa poskytuje medzinárodná pomoc veľvyslanec eh, pripúšťa, eh, že je tam eh, veľká korupcia a plitvanie prostriedkami, ale zdôrazňuje aj problém, ktorému by som sa chcel venovať v správe. Ide teda o korupciu a aj v priebehu, aj niekde inde v, v tomto reťazci. 1 miliardu eur ročne približne EÚ poskytuje Afganistanu. To je obrovské číslo pre krajinu, ktorá má 10 e, e, e, miliardový rozpočet, takže my vlastne naozaj 15 prispievame Afganistanu, to je obrovské číslo. Takže treba sa zaoberať tým, čo sa deje s týmito financiami, aký skutočný reálny dopad majú. A potom by som chcel využiť príležitosť tejto správy, aby som zašiel do hĺbky E, e, e, pokiaľ ide o teda pestovanie maku. Zo strany európskych záujmov toto je hlavný dôvod, prečo je pre nás Afganistan dôležitý. 95 heroínu a morfínu a opia, ktorý, ktoré skonzumujú európsky zákazníci, pochádzajú z Afganistanu. A ja by som e, naozaj sa chcel vážne zaoberať touto otázkou v mojej správe. Odkaz na Národný plán pre teda Afganistanu proti drogám, e, to chcem spomenúť, je nepostačujúci. E, ak by ste súhlasili, tak v správe by som sa rád do hĺbky venoval tejto otázke, teda odstraňovania polímaku, pretože ja mám s týmto skúsenosti trochu. Eh, pracoval som na poli OSN v oblasti jej protidrogovej agentúry pred desiatimi rokmi. A prostriedky finančné, zdroje k dispozícii na toto dnes sú jednoducho neuveriteľné v porovnaní s pred desiatich rokov. A teda je to otázka, ktorá si zaslúhuje eh, bližšiu analýzu. A posledná otázka je otázka školenia afgánskej polície. Ako viete, každá nová stratégia v Afganistane od USA až po EU sa snaží viac sústrediť na otázku e, tréningu afgánskej policie. To je hlavná podmienka preto, aby bolo možné opustiť Afganistan e, v nejakom pomerne blízkom čase a prezident Obama takisto začal teraz už si stanovovať konkrétne časové horizonty. To je veľká pomoc pre každého, ktorý e, sa chce zaoberať e, civilnou stratégiou pre Afganistan. Ja by som sa teraz zastavil tu pri e, tomto školení policie a veľmi ma zaujímavú vaše náhľady a samozrejme som otvorený každému návrhu z vašej strany. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Prvý vstup je zo strany kolegu Valera. Nech sa páči. Thank you. Grazie, chairman. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Myslím si, že táto diskusia je veľmi dôležitá. Ďakujem za iniciatívu e, pána spravodajcu. Táto iniciatíva je dôležitá, pretože na jednej strane ponúka príležitosť, aby Európska únia konečne našla svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Podľa môjho názoru už 8 rokov postupujeme tak, ako nám nadiktuje e, Washington keď e, v roku 2001 sa domnieval, že treba intervenovať v tejto krajine. Po 8 rokoch zistujeme, že žiadne výsledky sa nedostavili. A je to vlastne 8 rokov, dvakrát tak dlho, ako trvala druhá svetová vojna, keď si to takto prakticky zoberieme. Keď sme o tejto problematike hovorili, e, zistili sme, že vlastne každý mesiac e, intervencie Eh, vlastne podporujeme Taliban. Eh, ide tu o akýsi paradox. O paradox, ktorý eh, nám hovorí, že naša stratégia doteraz nebola úspešná a preto je teraz na mieste nová stratégia pre Afganistan. Trebujeme Potrebujeme eh, byť racionálni, potrebujeme rozumné, inteligentné riešenie, ktoré bude znamenať odchod z Afganistanu je dôležité, aby eh, sme eh, pomohli integrovať všetko, čo nie je extremisticky talibanské do existujúcej štruktúry. Je potrebné ich podnietiť k tomu, aby sami začali spravovať svoju krajinu. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby Európska únia v tomto smere prezentovala svoju stratégiu a začala sa za ňu e, zasadzovať bez ohľadu na to, koľko času budú e, Američania ešte potrebovať, e, aj keď si všetci myslíme, že táto vojna sa vyhrať nedá. Mám nepríjemnú úlohu, ale musím vám povedať, že približne o 10 minút už nebudeme k dispozícii tlmočenie. A máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žiadostí o slovo. Samozrejme, chcem vám dať slovo, ale prosím vás, aby ste naozaj eh, veľmi stručne vystupovali. Takže slovo má kolega Sala Franka. V tomto duchu sa prosím vyjadrite. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho správu. Chcem povedať, že tento afgánsky problém je treba eh, vidieť globálne. Ide o boj proti terorizmu na strane jednej, ale na druhej strane musíme stabilizovať túto krajinu. Prezident Obama potreboval tri mesiace eh, na to, aby prijal eh, rozhodnutie vzhľadom na pesimistickú správu šéfa operačných jednotiek generála McChrystoma eh, akciu ISAF eh, zložiek eh, hodnotil veľmi negatívne, pokiaľ ide o to chrániť obyvateľov Afganistanu. Spomínalo sa tam, že skôr je dojem, že to je okupačná mocnosť a že tam vôbec nejde o stabilizáciu. Takže mali by sme eh, sa pozrieť na výsledky stratégie EU eh, a to aj čo do čísel. Čísla, ktoré uvádzate, sú naozaj eh, veľmi zaujímavé. Myslím si, že obraz amerických vojenských zložiek, ale aj síl ISAF nie je dobrý. Výsledky neboli v súlade s tým množstvom vynaložených prostriedkov, ktoré e, teda už tam poputovali. Takže mali by sme to vážne preskúmať e, vzhľadom na tieto komplikované výzvy. Pán Gualtieri. A ja ďakujem spravodajcovi za jeho zaujímavý úvod, e, ktorý môžem podporiť Myslím si, že pokiaľ ide o problém Afganistanu, nemali by sme vychádzať z, dvojitého rozporu, eh, ktorý Európska únia zažíva v tejto oblasti. Na jednej strane je tu množstvo financií, ktoré EÚ poskytuje. Afganistanu je to značná suma. Na druhej strane je tu možnosť eh, podmienovať eh, spojenecké stratégie. Tá je veľmi nízka. A je tu teda tá téma toho comprehensive approach, nášho všeobecného spoločného prístupu, ale na druhej strane sa konkrétne zdôrazňuje vlastne iba otázka vojenských zložiek a ich prítomnosti v Afganistane. Ja si myslím, že pokiaľ ide o konkrétny príspevok EÚ v Afganistane, ak sa nebudeme tváriť, že sme mimo reality, Samozrejme dôležitý e, je, e, teda e, dôležité je to, čo robí USA a pán vlastne prezident Obama Ehm, začal túto konať veľmi rozhodne v tejto oblasti. Ja si myslím, že je dôležité, aby EÚ takisto začala e, podmienovať e, svoje e, kroky v Afganistane. Mali by sme sa sústredovať na občianskú úroveň. Action plán je dôležitý, ale treba sa zaoberať jeho koherentnosťou a jednotnosťou. A z tohto pohľadu by som chcel vyzvať spravodajcu, aby viac sa zaoberal témou E, e, misie PEST, e, ktorá je, myslím, pomerne pozitívna, pokiaľ ide o jej výsledky. Teda nedosiahla sa síce úroveň 400, ale inak je to pozitívne. A EU sa by sa mala snažiť rozšíriť svoje pôsobenie aj na obles, oblasť súdnictva kolega poď- Ďakujem. Tiež by som chcel poďakovať spravodajcovi za jeho e, veľmi užitočné vyhlásenie k stratégii o Afganistane. Sú tu dva fenomény, ktoré by som chcel spomenúť. Jeden, ako dlho to trvá napriek záväzku USA, pokiaľ ide o, o počet vojsk. A Máme tu e, tiež e, prezidenta Karzaja, e, ktorý teda chce Taliban prizvať, prizvať k rokovaciemu stolu. Zahrnie sa to do textu správy? Aký typ krokov by sa mal prijať na podporu tých, ktorí momentálne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 a ja by som sa chcela poďakovať pánovi spravodajcovi a zároveň spomeniem aspekt, ktorý už bol e, tu uvedený a ktorý by podľa môjho názoru mal mať e, väčší dopad v správe. A síce ide o aspekt nákladov. 2 až 3 miliardy dolárov sa navrhujú na vojenské a policajné akcie. Keď si to e, porovnáme s 890 miliónmi dolárov, a síce to je číslo, e, ktoré uvádza e, dnešný rozpočet v Afganistane, potom si musíme položiť otázku, ako, ako to má ďalej postupovať, keď sa stiahneme Eh, ale je tam vybudovaný vojenský a policajný aparát. A ako sa budú financovať? Budú vykoristovať obyvateľstvo alebo ako? Čiže nad týmto je potrebné sa veľmi dobre zamyslieť a je potrebné vypracovať veľmi podrobnú perspektívu. Mám ešte niekoľko konkrétnych otázok a síce koľko EU úradníkov sa v rámci EUPOLu ešte nachádza v Afganistane a kedy má byť dosiahnutá E, limitná hodnota 500, respektíve e, či e, sa plánuje navýšiť počet úradníkov, ako napríklad Rada pre zahraničné veci navrhla. Ako to vyzerá s koordináciou priamo na mieste? A potom ste spomínali v súvislosti s políciou, je to tak, že 500 ozbrojených zložiek má byť v januári vyslaných do Afganistanu. Ako to bude vyzerať s koordináciou s e, tréningovou misiou NATO. Ďakujem. Kolega Weigl. Kolega Weigl. E, myslím, da je vojna v... Myslím si, že vojna v Afganistane už trvá dosť e, dlho. Máme k dispozícii e, odborníkov so skúsenosťami, e, to nie len v oblasti vojenskej, ale aj v oblasti humanitnej a vidíme, že stále sa podporujú a vytvárajú nové projekty, ktorým ide o pokračovanie vo vojne. Keď je všetkým jasné, že je to vojna, v ktorej nikto nevyhrá, budú tam e, sami porazení. E, naposledy e, slova eh, prezidenta Obamu v tomto smere vôbec nie eh, sú priaznivé z tohto pohľadu. Preto prístup ku kríze v Afganistane z našej strany veľmi eh, vítam. Vítam iniciatívu nášho kolegu. Myslím si, že je potrebný ešte jeden prvok. Včera egyptský pán minister spomínal, že Afganistan nikdy nebol vo svojej histórii vedený centrálnou e, vládou a my chceme teraz zriadiť štát s centrálnou vládou, e, ktorú vlastne Afganci si vôbec neželajú, nepotrebujú a je to proti ich tradícii. Takže takto e, by som to rád vyjadril. Pán predseda, vítam prístup nášho pána kolegu. Ďakujem. Posledné vás pán Tanok. Akil Nielsen. Briefly, just to say... Veľmi stručne, veľa šťastia e, pánovi Alakimu a prvá veta hovorí všetko. Obrátiť list e, Afganistanu a Pakistanu, to je veľká výzva, je to situácia ako deja vu, patreba, spomínam si na rok 2001, odvtedy sa tu veľa nezmenilo, hoci Je to naozaj Taliban, ktorý e, na oboch stranách hranice destabilizuje situáciu a dvojznačnosť e, tiež e, vláda Pakistanu eradikovať alebo eliminovať džihad. Hlavne vojenská pomoc, ktorá sa tak dlho používa, mali by sa tu budovať kon, také tie konvenčné systémy. Čiže veľmi vážne veci. Súhlasím s vami, že obchod s narkotikami je obrovský. Pred piatimi alebo šiestimi rokmi jeden že by, sme, že by bolo lacnejšie, keby sme jednoducho spálili celú tú úrodu maku náraz, ako tie veľmi drahé opatrenia, ktoré robí americká vláda, to určite nie je nespochybniteľné. Tánok. Ďakujem, kolega Tanok, nech sa páči. Áno, musíme výjsť z tej afgánskej pasce, do ktorej nás dostal George Bush. Kedy? To je otázka, ktorú treba definovať. Tento harmonogram spolu s Afganistanom a musíme k tomu pridružiť aj občianskú spoločnosť v Afganistane, ktorá je mladá a krehká, ale existuje hlavne e, afgánske ženy, Nemôžeme veci robiť bez toho, že by sme ich nekonzultovali. Správa pána Arlašiho, len niekoľko bodov. Skutočne je dôležité, aby sme riešili otázku, čo príde po, po, po pomoci, pretože príklad je dôležitý, pretože e, afgánska populácia nemá priaznivý vzťah k západu, pretože už veľmi dlho trpí. Možno ešte jeden aspekt, a síce otázka podpory e, podpory e, drogovo závislých v Afganistane, ktorí sú obeťou e, drog, ktorí sú konzumenti a potrebujú podporu a ošetrenie. Polícia, mzdy, tie musia byť e, také, aby sa e, zaručila serióznosť afgánskej policie a nesmie tu byť ani hrozba korupcie. A potom na záver chcem zopakovať e, vec, ktorú som spomenula počas stretnutia delegácie pre Afganistán. Je dôležité povedať, že je žena, ktorá riadi región Bamian v Afganistane. Je to úžasná žena. Poprvýkrát sa stalo vôbec v histórii tejto krajiny, že jednému z regionov vládne žena. Myslím, že by sme mali e, s touto ženou spolupracovať. Ďakujem, prosím spravodajcu, aby si poznačil tieto veci, ktoré tu zazneli a e, my si potom zakrátko stanovíme dátum ďalšieho stretnutia na túto tému. Ďakujem za spoluprácu. Oui, demain à 9h. Ici, ici. Ici.